úplne modernizovala a, a pri tých hrozných udalostiach v Nemecku, pri streľbe na škole v malom meste, mm, som si pomyslel, ako dobre, že sme prijali takýto krok. Bolo by nám vyčítané, kadečo, keby sme e, k tomuto nepristúpili a musíme si položiť ďalšiu otázku, či to bolo dostatočné. Skutočne mám v tomto smere e, veľké pochybnosti, keďže vieme, že je veľmi ťažké z e, európskou legislatívou ešte dosiahnuť nejaké zlepšenie. A o to viac na národnej úrovni, na úrovni členských štátov. Musíme sa teda zamyslieť nad tým, či môžeme ešte dosiahnuť viac. E, z... Zjednoduchšili sme metrológiu a pokiaľ ide o výsledky našej práce, e, s týmto súvisí aj, aj odstranenie e, mierok napríklad libry, míly a tak ďalej, zastaralých meracích jednotiek. Kultúrne jednotky sa snažíme rešpektovať všetky tie špecifika jednotlivých regiónov. Zaoberali sme sa e, dosť intenzívne aj problémami automobilového priemyslu. V tomto smere myslím, že sa môžeme považovať e, za šťastných v tom, e, že s iniciatívou CARS 21 sme sa veľmi skoro začali venovať otázke, ako bude vyzerať budúcnosť automobilového priemyslu, pretože práve teraz v časoch krízy by sme si na neskôr položili túto otázku. Nekladieme si ju preto, pretože už máme odpoveď na túto otázku, pretože CARS 21 je presne odpovedou na túto otázku, aká budúcnosť čaká automobilový priemysel. Kríza len urýchli to, o čo sme sa e, snažili, tým už sme zaviazali v iniciatíve CARS 21 a síce z, zlepšiť možnosti európskeho priemyslu v oblasti výkonnosti a tiež z hľadiska energetickej účinnosti, bezpečnosti, ekologickosti, a ďalších parametrov, ktoré sú dôležité pre kvalitu motorových vozidiel. Európsky automobilový priemysel bol veľmi silne zasiahnutý krízou, ale už môžeme povedať, že všetko, čo jazdí, alebo lieta, alebo pláva, bolo výrazne zasiahnuté krízou, ale nie je žiadna záruka, že eh, všetky firmy Európskej únie prežijú túto krízu. Ale ak dovolíte, sformulujem to trochu inak. Nie sú nie žiadne opostatnenie tvrdiť, že nejaký výrobca na európskom trhu by mal zmiznúť z trhu, pretože všetci výrobcovia majú tie predpoklady a možnosti, že môžu obstať v tejto kríze. V súvislosti s krízou v podniku General Motors v krátkosti zrejme Zakrátko bude zrejme potrebné prijať e, závažné rozhodnutie, zatiaľ ešte nie, pretože nemôžeme prijať žiadne rozhodnutie, kým nebudeme vedieť, e, ako vyzerá celková budúcnosť tejto firmy. E, z Washingtonu sa cez víkend tak nám dostali nejaké vyhlásenia, ktoré potvrdil už medzičasom aj pán prezident Obama a nenaznačujú, že Američania nenechajú potopiť svoj automobil priemysel. A to znamená, že zodpovednosť firmy General Motors pre ich cerské spoločnosti v Európe naďalej platí. A všetci tí, ktorí vycestovajú za Atlantik, nesmiete nesmiete odoberať zodpovednosť e, e, firmy General Motors za značky Opel, Vauxhall a Saab. Keď sa e, takto bude postupovať, bude to iba umelo navyšovať ceny, bude to nevhodné pre, nevýhodné pre daňových poplatníkov Európskej únie. Som veľmi rád, že sa nám podarilo spoločne s vládami zasadnutých členských štátov v Európskej únii prijať veľmi jasné rozhodnutia v tom, že nikto nebude postupovať samostatne. Takéto samostatné národné postupy by znamenali, že nie nevyhnutne e, by došlo k vzniku štruktúry firmy, ktoré by neboli konkurenceschopné v konečnom dôsledku. A týmto nepomôžeme zamestnancom, nepomôžeme im keď, bude, keď nebudeme posudzovať e, rozhodnutia firiem z ekonomického hľadiska, ale z politického hľadiska. To bude viesť k tomu, e, že vznikne veľké riziko zlyhania takejto firmy. E, v niektorých prípadoch sme sa dohodli na tom, že ak by sa podarilo zachrániť firmu a pracovné miesta, ktoré firma poskytuje, a to predovšetkým je najdôležitejšie, musí sa k tomu pristúpiť tak, ako je to najrozumnejšie z ekonomického hľadiska. Nie je vhodné minúť miliardy prostriedkov z daňových poplatníkov, iba aby sme zachránili túto firmu a potom ponechať túto firmu na pospas dôsledkom krízy. To by nebolo vhodné. E, pokiaľ ďalšie kroky v oblasti automobilového priemyslu, tie sa nám do veľkej miery podarilo už uskutočniť. Môžeme hovoriť o v e, istej forme priemyselnej revolúcie, teda je to prechod z priemyselnej e, z oblasti priemyselnej spoločnosti na nie postpriemyselnú, ale inak štrukturovanú priemyselnú spoločnosť e, v budúcnosti budeme potrebovať silný priemyselný sektor, ale bude musieť byť inak štrukturovaný ako v minulosti. Ešte nám ostalo otvoriť niekoľko oblastí, ako viete, parlament sa práve zaoberá návrhom komisie o stavebných výrobkoch, tiež e, tzv. farmaceutickým balíčkom. Okrem toho sa ešte predloží niekoľko ďalších dôležitých návrhov. Nebudem však o nich hovoriť podrobnejšie. Nechám to na e, ďalšie funkčné obdobie parlamentu, ale ešte chcem upozorniť na jednu vec, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá a týka sa priamo aj vnútorného trhu a tiež v legislatíve pre malé a stredné podniky. Pozajtra predložím komisii návrh, ktorý sa bude zaoberať problematikou oneskorených platieb. V tejto oblasti totiž e, sa pripravuje veľmi rozsiahly návrh, ktorý bude o mnoho rozsiahlejší, ako e, by si to možnosť, možno verejnosť e, myslela. A pristúpime k tomu tak radikálne a budeme sa snažiť riešiť problém toho, že čoraz viac verejných zadávateľov je zodpovedných za oneskorenia platieb. Viete, ako to chodí? Malá firma, aj keď má napríklad iba troch zadávateľov, ktorí oneskorujú svoje platby, takáto firma možno neprežije toto obdobie 90 dní. Nemám žiadne presné štatistiky, ale e, som presvedčený, že 100 tisíce pracovných miest sa strácajú každoročne, pretože firmy zanikajú v dôsledku oneskorených platieb. A to nesmieme už viac tolerovať. V niektorých prípadoch e, verejní dodavatelia majú lehotu splatenia vo dĺžke 120 dní A to je skutočne nepriateľné. Budeme sa snažiť zaviesť veľmi radikálne pravidlá, ktoré e, budú znamenať, že všetky faktúry sa budú musieť splatiť do 30 dní, či už je verejné alebo neverejné e, firmy dodávateľské. Nemôže dôjsť k problému, aby faktúra nebola zaplatiteľná z rozpočtu. S týmto sa jednoducho musí počítať pri plánovaní rozpočtu. To teda bude predmetom diskusie a bol by som rád, keby ma v tomto Európsky parlament podporil. Ak dovolíte jedno číslo, ešte uvediem. Verejný sektor Európskej únie predstavuje 16 HDP. Je to jeden, jeden z najväčších podielov nášho hospodárstva. Ak v tejto oblasti sú takéto veľké oneskorenia, znamená to skutočne veľké problémy pre náš celkový eh, HDP. Toľko teda z mojej strany, dámy a pani. A na záver, ak dovolíte, ešte chceme zdôrazniť, že na práci tohto výboru sa cením najmä to, že bez ohľadu na stranickú príslušnosť výbor pracuje veľmi odborne, veľmi konštruktívne a snaží sa o koncenzus v každom smere je to skutočne najpríjemnejšia eh, časť mojej práce za posledné roky a za to vám chcem ešte raz srdečne poďakovať. Uh, Ďakujem pekne. Myslím, že členovia tohto výboru sú veľmi pragmatickí a snažia sa skutočne prakticky eh, plniť stanovené ciele. Ako ste správne povedali vo svojej eh, vhodnej analýze, skutočne je ešte mnoho problematik otvorených na vnútornom trhu v oblasti priemyslu a v súvislosti s hospodárskou krízou. Chcem oceniť najmä to, čo ste povedali, že je potrebné eh, viac regulovať. Myslím, že tento výbor bol priekopníkom v iniciatíve eh, zvýšenej miery regulácie. Eh, vyčerpali sme 150 nášho rozpočtu na výskum a štúdie a skutočne chceme príjmať rozhodnutia, ktoré sa založujú na dôkazoch. Možno je to v niektorých prípadoch eh, nepríjemné pre komisiu alebo pre členské štáty, pretože eh, zistujeme v niektorých štúdiách, eh, dopadových štúdiách, že výsledky v členských štátoch nie sú príliš priaznivé, nesplňajú sa ciele a záväzky, ale celkom iste chceme aj naďalej spolupracovať v tomto smere s komisiou, pretože inak komisia a Európa e, nezískajú dobrú povesť a nebude to ani v prospech podnikov a firiem. Ak e, chcete, môžeme teraz dať priestor otázkam, pretože máme získaný nejaký čas. Myslím, že najlepšie bude, keď pôjdeme podľa zoznamu prihlásených rečníkov. Pán Harbor, pán Weiler, pán Fortu. Aha, by ste nepožiadali o slovo. Pani Rule, nie. Pán Angelakas a pani Kretu. Teda najskôr pán Harbor. Ah, Ďakujem pekne. Chcem aj ja poďakovať, e, rovnako ako vy pánovi komisárovi, e, za to, že tak e, ochotne spolupracuje s našim výborom a že tak ochotne prišiel medzi nás. Skutočne to dokazuje aj dnes popoludní, že on vkladá našu prácu do kontextu, celkového hospodárskeho kontextu a všetkých okolností okolo neho. Možno by sa mi mohlo podariť presvedčiť ho, teraz keď už sa blíži ku koncu svojho funkčného obdobia, aby nám možno poradil, ako by sme sa mali pohovať v budúcnosti. Za týchto 5 rokov pôsobenia komisie došlo k odčleneniu v tej politiky toho trhu pre služby a tovary. Ja osobne nie som celkom presvedčený, že to fungovalo príliš dobre a zdá sa mi, že sa dostávame k, do okamihu, keď je horizontálnym hlavným cieľom komisie, že všet, všetky rozhodnutia, ktoré sa prijímajú, sa musia zohľadňovať e, s ohľadom na vplyv na, vnútorné, na vnútorný trh. Najmä keď sa pozrieme na e, tú paralelu balíčka o službách a balíčka o tovaroch. Oba tieto balíčky teraz majú požiadavky, aby členské štáty vytvorili kontaktné miesta pre spotrebiteľov, informovali aktérov v hospodárstve o prístupe na trh. Mm, zdá sa mi, že nová komisia by sa možno mala nad týmto zamyslieť. E, pokiaľ ide o otázky verejného obstarávania, e, to sa veľmi priamo týka aj služieb, aj tovarov a, a v v súvislosti s výsledkami mojej práce si dovolím tvrdiť, že to môže mať veľmi priamy vplyv aj na inovácie to je oblasť, ktorá ešte nie je e, celkom obsenutá v oblasti verejného obstarávania v porovnaní napríklad so Spojenými štátmi. A je zarážajúce, a to možno dokazuje ten nedostatok koordinácie v komisii, Sice ide o to, že práca v oblasti verejného obstarávania a jej výsledky sa podarilo dosiahnuť práve z iniciatívy tohto výboru. Chcem sa teda opýtať, e, možno komisár by nám mohol podariť e, poradiť v tom, ako my ako výbor by sme sa mali postaviť e, k tejto problematike a možno ako komisia by mala vnímať túto oblasť kompetencií. A po druhé, a to sa týka aj zlepšenia regulácie, pretože vidíme, že oblasť služieb vníma oblasť regulácie je veľmi vážne, ale zdá sa, že iné oblasti komisie nevnímajú túto problematiku tak e, závažne je e, zjavné, že v ďalšom funkčnom období komisia sa bude tomuto musieť e, venovať intenzívnejšie a rovnako aj parlament. Myslím, že pán komisár bol v tomto dosť kritický. Mm, snažíme sa ponímať našu toto zodpovednosť seriózne myslím, že všetci noví poslanci v parlamente, bude tu mnoho nových poslancov, ktorí budú zvolení v júni, keď prídu do parlamentu v júli spoločne so zmluvami, ktoré dostanú vo svojej zložke, mali by možno dostať aj aj sprievodcu lepšej regulácie. Ja viem, že k dispozícii takáto príručka je veľmi pekne uh, formulovaná, je veľmi farebná a je k dispozícii na rôznych miestach, ale žiaľ z nejakého dôvodu poslanci ju nemajú k dispozícii. Aký význam má takýto lepší prístup k regulácii, keď nechceme podporovať Európsky parlament, aby pracovala v jej zmysle? Myslím, že to by sme možno mohli zlepšiť aj počas zvyšného funkčného obdobia pána komisára. Možno by eh, sa mohol porozprávať potom s novými poslancami, ako zlepšiť reguláciu. Prepašte, moja otázka je dosť dlhá, ale skutočne je to posledná možnosť na vyjadrenie sa. Vy, pán komisár, ste mali zodpovednosť za zlepšenie schopnosti európskeho hospodárstva, čo je celkom iste dôležitá úloha. A v tejto súvislosti sa chcem opýtať, ak schopnosť e, budeme posudzovať e, indexom e, stovky v, od júna v roku 2004. Ako by ste ohodnotili teraz schopnosť 5 rokov po vašom vstúpení do funkcie? Ďakujem. Bola som dosť tolerantná, pretože máme poslednú schôdzu, ale nebudem tak až do konca schôdze teraz pani Weiler. Ja, Frau Vorsitzende. Dúfam, že som potlačil ten správny gombík. Keďže toto je posledná formálna schôda, chcem sa na tomto mieste poďakovať mene našej politickej skupiny komisárovi Ferojgenovi. Chcem sa vám poďakovať aj za tú jasnú líniu, ako ste prezentovali vašu politiku vnútorného trhu. Samozrejme, nechcem to nejako ani zatajovať, mali sme aj isté nesúlady, ale na výbore ste jasne prezentovali, ako aj na verejnosti, že čo sa týka hospodárskej politiky, ako aj politiky vnútorného trhu, neznamená to to isté ako radikalizácia trhu v nejakej negatívnej podobe, aj keď niektorí z toho myslia. Preto sa vám ešte raz chcem poďakovať. Ešte predtým, ako sa dostanem k ktorom môjim bodom by som chcela ešte spomenúť dve veci, respektíve reagovať na dve veci, ktoré ste spomínali. Vy ste spomínali aj to, ako by ste chceli riešiť aj tie otázky omeškania platieb. To by sa vás chcelo požiadať, aby ste to zapojili aj európske inštitúcie. Lebo napríklad, čo sa nás týka ako poslancov, tak dochádza to k veľkému omeškaniu. To znamená, že častokrát my ako poslanci zaplatíme predávky, radšej, aby malé stredné podniky nemuseli čakať na platby, bo častokrát do niekoľko mesiacov čakajú na platby, pričom je známe, že ten cieľ pri platbách sú 2-3 týždne. Ale vy ste ten problém identifikovali, to je dobré. A ešte druhá vec. A som veľmi rád, že pán Šváb práve prišiel. Vy ste hovorili o zbraniach, hovorili ste teda o legislatíve v oblasti zbraní. Hovorili ste, čo sme my spravili v tejto súvislosti. Čo sa týka Nemecka, tak dobre to sa reflektovalo v tlači, lebo istý provinčný politik z Bádenska a Württemberska, dovolte, aby som to povedala, on spomínal, že v budúcnosti a prezentoval to ako svoju zásluhu, v budúcnosti teda budú registrované všetky zbranie. Takto to prezentoval. A jedna kolegyňa z Bundestagu zo Zelených povedala, že toto nevyriešil politik CDU, ale toto vykonala európska úroveň. To znamená, že on musí konať tak, či tak, či sa mu to páči alebo nie. Myslím si, že toto je jasný signál, že bolo možné vykonať to ešte viac. Napríklad, čo sa týka neočakávaných kontrol pri e, držiteľoch zbraní, tak ako sa to rieši napríklad pri športovcov v súvislosti s dopingom. A teraz moje tri otázky. Na úvod ste povedali niečo o istom protekcionizme alebo o snahách o protekcionizmus. Vraveli ste, že máme pravidlá, ktoré sa snažia tento problém potláčať. Otvorene povieme, nie som nejaká odborníčka na Francúzsko, ale dozvedela som sa napríklad, že francúzska vláda sa snaží v rámci stanovených pravidiel chrániť svoju krajinu. Možno by ste sa mohli k tomu vyjadriť. Samozrejme viem, že aj krajiny, z ktorej ja pochádzam, tiež, tiež tam sú takéto snahy. Lebo je samozrejme ťažké argumentovať doma, keď vidíme, že Francúzi môžu všetko. Prečo my nie? Teraz druhý bod. Myslím, že tak ste to nemysleli, ale chcela by som to trošku objasniť. Asi to ide o mobilitu zamestnaných, zamestnancov ste spomínali tú schopnosť zamestnávania. Napríklad, čo sa mňa týka, tak ja pochádzam z regiónu, ktoré má štrukturálne problémy. Ja poznám tisícky ľudí, ktoré každé ráno, každý večer, hodinu cestujú do práce a z práce. A sú ich skutočne tisícky. Samozrejme, tí ľudia sa aj ďalej vzdelávajú na to, aby mohli sa takú prácu, kde nebudú musieť takto dlho dochádzať do práce z práce. Potom posledný bod, ten sa týka odborného vzdelávania. A vy ste spomínali, že v našom vzdelávacom systéme sa príliš malo zameriavame na podnikanie. Ja to tiež považujem za nesprávne, že cieľom našej spoločnosti je stať sa úradníkom. A to znamená, že nezávislá činnosť nie je nejako veľmi podporovaná Predpokladám, že teraz, ale aj v budúcnosti budete mať e, vzťahy k podnikom, k súkromnému sektoru. A bolo by dobré, aby ste sa zamerali aj na zodpovednosť, ktorú majú podnikatelia. No samozrejme, častokrát je to tak, že jednotlivé inštitúcie tam, kde môžu vzdelávať, kde môžu poskytovať školenia, tak častokrát jednostranne prezentujú niektoré veci ako napríklad, že v súkromnom sektore by napríklad boli isté prekážky pre odborovú činnosť a tak ďalej. Napríklad v našej, našej strane sa hovorí o podpore podnikania. Dôležité je nezabúdať na tento druhý aspekt. A bolo by dobré, keby ste teraz, ako aj v budúcnosti, pri stretávaniach s väzmi podnikateľov prezentovali aj tieto myšlienky. A ešte raz ďakujem pekne v mene našej politickej skupiny a prajem vám veľa úspechov pri vašich nových úlohách. Okay, uh, Mr. Angelakis. Pán Angelakis. Ďakujem. Budem veľmi stručný pretože musím odísť e, a musím hlasovať v inom výbore. Chcel by som však položiť jednu otázku. Najskôr sa chcem poďakovať komisii, komisárovi za spoluprácu, ktorú ponúku urobil naozaj veľa v oblasti inovácií a výskumu. Európsky, európske hospodárstvo je schopné konkurovať hospodárstvam tretích štátov, pokiaľ ide o nové patenty a inovácie. Um, avšak máme tu problém úniku mozgov z Európy a to naozaj pociťujú európsky výskumníci. Aké stimuly by sme mohli použiť na to, aby sme týchto Európanov pritiahli späť, aby sme zastavili tento únik z mozgov z Európy, aby nám študenti a výskumníci neodchádzali do zahraničia. Moja asistentka si vypočuje odpoveď. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia rečníčka, pani Kretu. Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem poďakovať za toto hodnotenie vašho legislatívneho obdobia, teda respektíve vášho funkčného obdobia. Chcela by som povedať, že my zdieľame váš názor v tom, že musíme mať lepšiu legislatívu. Samozrejme musíme mať aj lepšiu legislatívu, ktorá sa týka aj finančných trhov. Tí sme sa už koniec koncov zaoberali. Samozrejme, naše názory môžu byť rozdielne a to sa týka predovšetkým toho, čo chceme dosiahnuť takou lepšou legislatívou. Bo niektorí sa zameriavajú na to, že by sme nemali vlastne žiadnu legislatívu. A preto trošku taká nepriamá kritika, ktorá sa týka toho, že naša legislatíva častokrát sa zaoberá drobnými detailami. Ale ono je to tak, že keď analizujete množstvo prípadov, ktoré sa prerokovali na súdnom dvore, tak vidíte, že týmto sporom došlo, pretože buď nebola žiadna legislatíva, alebo že táto legislatíva bola nedostatočne jasná. To znamená, že na jednej strane sa hovorí, že je tam príliš veľa detajlov v legislatíve, ale na druhej strane tie detaily sú potrebné na to, aby tá legislatíva bola presná a aby sa predchádzalo tomu, aby sa tieto prípady riešili na súdnom dvore. A to práve na základe toho, že niektoré veci neboli dostatočne upresnené. Možno ste si všimli aj to, že máme záujem podporovať podnikanie ako také, podnikateľského ducha. Bolo možné povedať, že čo sa týka aktuálnej hospodárskej krízy, tak ona do určitej miery súvisí s tým, že sme jednoducho nezohľadnili v dostatočnej miere rizika a takto nastali problémy. Napríklad ten príklad, ktorý ste vraveli, že ak podnik má 5000 zamestnancov, tak jednoducho štát ho zachráni, lebo je tam 5000 pracujúcich. Ale častokrát je to tak, že čo sa týka malých a stredných podnikov, tak štát častokrát nezasahuje, lebo tieto podniky majú napríklad 5 alebo 10 zamestnancov. Možno, že by bolo dobre to nejako prehodnotiť a na novo sa zamýšľať nad tým, čo by sa mali spraviť. A teraz moja otázka. V rámci tohoto funkčného obdobia komisia vyvinula množstvo iniciatív. Tieto sa týkali podnikania a to je to, čo ste vlastne sa vy snažili podporovať. Medzi týmito iniciatívami, čo sa týkalo sociálnej oblasti a ochrany spotrebiteľa, tak e, sa spomínalo aj to, že by sa tieto oblasti mali nejakým spôsobom hodnotiť. A tu je dôležité si uvedomiť to, že akým spôsobom nájsť istú rovnováhu medzi podnikaním na jednej strane a sociálnymi opatreniami a ochranou spotrebiteľa na druhej strane. Všetci predsa vieme, že je to tak, že komisia e, prijíma svoje rozhodnutia konsenzuálne. A preto je podľa mňa dôležité to, aby sme zohľadnili ostatné oblasti. Ďakujem. Did you ask, to ask a question, Mrs. Uh, chcete položiť otázku? Ďakujem, pani predsedníčka. hovorí pani Neris. Pán komisár, chcem sa vám poďakovať za to, že ste nám predložili túto bilanciu. Mám dve pripomienky a jednu malú otázku. Poprvé, protekcionizmus v určitých štátoch. Hovorili o tom už niektorí kolegovia. Francúzsko patrí určite k týmto protekcionistickým štátom. V ďalšom volebnom období by sme sa mali sústrediť viac na e, komunitárnu preferenciu. V tejto oblasti by sme mohli schváliť lepšiu legislatívu a tým by sme potom mohli urobiť niečo proti protekcionizmu. Myslím si, že v tejto oblasti existuje ešte veľká priepasť medzi harmonizáciou, ktorá by umožnila určitú komunitárnu preferenciu a určitou introvertnou hospodárskou politikou, ktorú realizujú niektoré štáty. Druhá pripomienka. Súčasná kríza tieto procesy urýchluje a Zdôrazňuje sa, že európsky blok sa teraz neposilňuje. Iné hospodárske bloky ako Čína alebo India sú teraz vnímané ako do určitej miery lúpežníci, zločinci a nie ako partnery. Ja sama sa domnievam, že lepší vnútorný trh nám umožní uzatvárať silnejšie partnerstva v globalizovanom svete. Mali by sme kontrolovať silu iných partnerov, nie ju iba, iba sa jej podriadovať. Pokiaľ ide o e, malé a stredné podniky, prijalo sa veľa legislatívy v tejto oblasti. Keď ich chceme na vnútornom e, trhu posilniť, musia mať možnosť spolupracovať s tretimi štátmi, a využívať e, vzájomné uznávanie, lepšiu výmenu a tak ďalej. A v tomto kontexte si samozrejme môžeme položiť otázku, či by mohla komisia s týmto výborom sledovať jasnú politiku a mať za cieľ lepšiu spoluprácu s tretimi štátmi. No a posledná pripomienka a zároveň otázka. Často sme zabúdali na to, že existuje nedostatok dôvery v podnikoch. Možno z toho dôvodu, že ani spotrebitelia nedôverujú dostatočne vnútornému trhu. A tak ani podniky mu nedôverujú. A preto potrebujeme jeden nutný nástroj a to je jasná ochrana spotrebiteľa. Možno tento nástroj by mohol byť protekcionistický, ale týmto protekcionizmom myslím ochranu spotrebiteľa, nie protekcionizmus pre hospodárstvo. Rôzne témy sa riešili rozporúplnými spôsobmi. Ochrana spotrebiteľa by mala byť posilnená na horizontálnej úrovni. Na tom by sa malo viac pracovať, lebo iba tak sa vytvorí viac dôvery poslednej dobe sme pociťovali nedostatok dôvery. Aj v téme, ktorej sa venuje predsedníčka. Myslím si, že ak spotrebiteľ má dôveru v trh, tak potom to vedie k zvýšeniu spotreby a aj potom k lepším ziskom pre podniky. To všetko navzájom súvisí a to vidíme pri rôznych témach, povedala to aj práve kolegyňa. Čím viac prípadov sa postúpi na Európsky súdny dvor, o tom menej máme my dôveru u spotrebiteľov, my ako zákonodarci a preto my by sme našu vlastnú politiku mali posilniť, najmä v budúcom volebnom období. Ďakujem, hovorí predsednička. Vy ste hovorili o legislatíve, ktorá sa týkala prístupu k zbraniam. Myslím si, že ak e, príjmeme zlý zákon, tak všetci obvinujú Európsku úniu a keď sa príjme dobrý zákon, tak všetci oslavujú členské štáty. Aj my musíme preukázať, že sme schopní tu e, predložiť dobré e, návrhy zákonov. Niektorí z nás si možno spomínajú, ja to napíšem do svojich memoárov, že jeden členský štát, ktorý chcel slabšiu legislatívu, potom zažil nejakú prestrelku a povedal, že, ma, že mal príliš slabú legislatívu. Myslím, že toto preukazuje, že niektoré veci sa zdajú byť možno technickými záležitostiami, ale pre našich občanov sú to všetko politické otázky, pretože majú politické dopady. Myslím, že my ako výbor sme dobre pracovali v tejto oblasti. <clears throat> Eh, budeme veľmi radi, ak budeme počuť ešte ďalšie pripomienky. Pán komisár, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, Arlín. Začnem e, pripomienkami pána Harbora. Je to môj priateľ Malcolm Harbour. Ťažká otázka. Či výbory, ktoré sa E, zaoberajú vnútorným trhom pre tovary a pre služby, či by mali byť tieto výbory zlúčené. To je otázka pracovnej štruktúry komisie. Premiérka jedného štátu, ktorý asi poznáte, mi zodpovedala túto otázku pred pár dňami a povedala, že by to bolo podľa nej veľmi zmysluplné, keby právomoci pre e, vnútorný trh boli zlúčené, pretože existujú mnohé mm, styčné plochy medzi týmito témami, ale podľa mňa je to aj otázka politického prístupu. Je veľký rozdiel, ako, s akou hospodárskou politikou k tomu pristupujete k regulácii vnútorného trhu. Či je to filozofia sociálneho trhového hospodárstva, to je napríklad moja filozofia, alebo radikálna trhová filozofia. To nie je filozofia komisie, tak ako každý vie. Obe tieto filozofie vedú k úplne odlišným výsledkom v oblasti zákonodárstva. Ja si myslím, že jednotnosť a efektívnosť vnútorného trhu je veľmi dôležitá a preto by sa mala zodpovednosť na vnútorný trh vo všetkých um, európskych službách zlúčiť. Pokiaľ ide o inovácie, to, čo sa tu povedalo, môžem potvrdiť. Komisia je organizovaná tak, že neexistuje nikdy nedostatok formálnej koordinácie pretože sa vydáva toľko dokumentov, ako nás sa toľko schôdzí, ale my ako politici vieme, že skutočná koordinácia a formálna koordinácia sú dve odlišné veci. Nejde o to, aby sa jednotlivé služby komisie medzi sebou koordinovali, to vedia robiť tak či tak. Ide o to, ako dosiahneme to, aby jednotliví činitelia v oblasti inovácií sa navzájom koordinovali efektívne. V tom, tejto oblasti fungujú univerzity, podniky, takisto výskumné e, inštitúcie a tak ďalej a tak ďalej. Komisia sa pokúsila tu urobiť určitý prielom. Chcela e, založiť Európsky technologický inštitút. Musíme však ešte chvíľku počkať, ako, aké budú výsledky tejto iniciatívy, ktorá sa nachádza ešte v počiatočnej fáze. Dúfam, že som tu dnes neurobil taký dojem, že som frustrovaný z môjho funkčného obdobia, ale tá pomalosť, ako postupujú niektoré veci na úrovni EÚ, je naozaj frustrujúca a práve tento prípad je preto typický. Ale ešte pred letnou prestávkou predložím určité strategické úvahy pre budúcu inovačnú politiku EÚ. Bude to akási pomôcka pre uvažovanie ďalšieho Európskeho parlamentu a ďalšej Európskej komisie. A budem sa v týchto úvahách opierať o moje vlastné skúsenosti. Bude to také väčšie strategické oznámenie komisie a predložíme ho ešte pred letnou prestávkou. Ja som skutočne vďačný za neustálu podporu, ktorú mi poskytol parlament a tento výbor pri tom projekte lepšej legislatívy. A pevne dúfam, že to bude tak pretrvať aj naďalej. Dúfam teda aj všetci aktéry budú ochotní využiť aj tie skúsenosti z minulosti. Lebo ja vôbec nie som taký človek, že by som tvrdil, že teraz je všetko optimálne. Isté, dosiahol sa pokrok, ale tak ako to vždy býva, keď máte nejaký taký nový projekt, pilotný projekt a tie výsledky sú nedokonalé. Malcolm, aby som teda mal spomenúť nejaký príklad. Keď Karl Benz svojho času tak povediac vytvoril automobil. Nie je to tak, ako to tvrdia Američania, bol to Karl Benz. Tak svojho času to bolo skutočne niečo mimoriadne, niečo úplne nové. Keby sme si dnes pozreli to jeho auto, tak čo na to povedať? Tak je to skôr také dojemné. My sme to vôbec nepovažovali za auto. No a čo týmto chcem povedať? je to, že ak človek niečo rozbehne, čo je niečo veľmi dlhodobé, tak samozrejme tie snahy, ktoré sa vykonajú, tak v konečnom dôsledku sa zdajú byť malé. Ale práve tie malé veci častokrát je veľmi zložité dosiahnuť. Ja si preto nerobím žiadne ilúzie a uvedomím si, že sme skutočne ešte iba na začiatku. No a tu by som rovno sa posunúť ďalej. A ešte nie, pardon, mal som hádba, ešte mal jednu otázku. A on, takže čo sa týka komparatívneho indexu, keby teda v minulosti bol stanovený na čísle 100, a kde sme boli dnes, ja si myslím, že teda, keď je o to, mysleli, mysleli ste to tak, že keď sa chceme porovnať s USA alebo, na, alebo s medzinárodnou úrovňou, Obidvoje. Dobre. Tak čo sa týka produktivity, tak by som to povedal takto. Niekde budeme medzi 108 110, podľa môjho názoru. To je bol ten súčasný index. Podľa mňa je to celkom dobré, keď si pozrieme, že to odtedy prešlo iba niekoľko rokov, ale milý Malcolm, to bolo iba také číslo, ktoré som odhadol. Samozrejme máme našich ekonómov, odborníkov, ktorí by to mohli prerátať, mohli by to upresniť. Čo sa týka Barbary Weiler, ďakujem pekne za priateľské slova a podpory. Ja by som ešte chcel zdôrazniť, že moja politika sa nikdy neblížila nejakej trovej radikalizácii. Ja som skôr taký klasický zastupca porínskeho kapitalizmu, kde sa plne akceptuje odbory, kde sa to prezentuje ako, ako niečo pozitívne pre podnik, ak teda v podniku fungujú odbory. Ja som rozhodný zástupca toho ekonomického modelu, v ktorom som vyrástol a ktorý bol úspešný. Podľa mňa dokonca bol najúspešnejším modelom v Európe. A síce myslím tým sociálne trojové hospodárstvo. Samozrejme dnes, v 21. storočí, sociálny neznamená nič iné ako isté prepojenie s ekológiou. To znamená, že ten sociálny aspekt sa netýka iba príjmu, ale týka sa aj solidarity voči tým generáciám, ktoré prídu po nás. Ten model trhového hospodárstva, ktorý prezentujem ja, vyzerá tak, že sú tam pravidlá, ktoré sa týkajú tak hospodárskej činnosti, ako aj životného prostredia a snaží sa to zlúčiť. Ja by som nesúhlasil s tým, že čo sa týka lepšej legislatívy, že by tam bola filozofia, že no tak radšej nerobe nič. A tu tiež reagujem na to, čo povedala pani Kretu. Táto politika nie je to isté ako deregulácia. Ja odmietam dereguláciu ako takú. Tu nejde o dereguláciu, ale tu ide o dosiahnutie istých štandardov prostredníctvom najlepších a najjednoduchších prostriedkov, kde je snaha predchádzať zbytočným nákladom a zdôrazňujem slovo zbytočný. Samozrejme vieme, že vždy vznikajú isté náklady, ale musíme s tým niečo robiť. Chcem sa poďakovať Barbare Weiler za to, že spomínala legislatívu v oblasti zbraní. Neviem, či ja mám položiť otázku poslancom, ale skutočne je zaujímavé, že nemecká poslankyňa povedala, že ako je možné, že ak teda ste členom streleckého zväzu, tak môžete mať doma až 24 strelných zbraní. Prečo vôbec takíto športoví strelci môžu mať doma zbranie a na čo im tieto zbranie vôbec sú? To mi nebolo nikdy jasné. A tu je skutočne množstvo otázok, ktoré si musíme ešte položiť. A teraz ku konkrétnej otázke pani Weiler, čo týka protekcionizmu vo Francúzsku. Ja viem, že Francúzsko je vždy trošku podozrievané a dovolte, aby som na to reagoval takto. Nástroje komisie sú dostačujúce na to, aby aj v prípade veľkých členských štátov sa zabezpečilo to, aby dodržiavali pravidlá Dôležité je, aby sa komisia nenechala zatlačiť do kúta takýmto veľkým členským štátom. Ale ja nie som zodpovedný za toto oblasť, to sú skôr otázky pre pani Nelly Cruz. Čo sa týka hospodárskej súťaže, čím väčší tlak vyvíja nejaký členský štát, tým menej konečnom dôsledku dosiahne, a to si môžete byť istí. Ja som v konečnom dôsledku veľmi rád, že pani Nelly Cruz a ja sme tak povedz vytvorili partnerstvo v rámci komisie. Mne je úplne jasné, že fungovanie európskych podnikov je závislé od toho, či máme fungujúcu hospodárskú politiku. A tu by som chcel vysloviť aj slova chvály. Podaril sa presadiť nový prístup napríklad pri porušovaní kartelového práva. A toto bolo vykonané s mojou plnou podporou, lebo v funkčnom období tejto komisie konec koncov sme udelili najvyššie pokuty za kartel v histórii. Ja som jej povedal, že nikdy nebudem jej spôsobať problémy a že ak sú tam nejaké podnikateľské zväzy, ktoré chcú mať dobrú legislatívu a potom vytvoriť nejaké kartelové združenia, tak tu nemôžu rátať s tým, že nezasiahneme tvrdo. Práve naopak ten konkrétny príklad, o ktorý tu išlo, že údajne Francúzsko chcelo, aby pomoc automobilovému priemyslu bola prepojená s doložkou, ktorá by sa týkala toho, že tá produkcia musela prebiehať vo Francúzsku, to by nebolo ani možné, lebo európsky automobilový priemysel funguje na európskej úrovni a veľké časti toho, čo potrebujú na výrobu automobilu, nie je možné vyrobiť vo Francúzsku. Lebo tí subdodávateľia sú veľmi špecializovaní a sú rozptýlení po celej Európe. To znamená, že doteraz sme to mohli, sme to mohli zabrániť. Potom tu bolo isté nedorozumenie. Ja som nehovoril o mobilite pracujúcich, k tomu som sa vôbec nevyjadril. Ja som spomínal flexibilitu v tom zmysle, že nejde o prispôsobenie sa novej, novému pracovisku alebo novom bydlisku, ale myslel som to ako prispôsobenie sa novým požiadavkám. Myslel som teda požiadavky v práci. Čo sa týka zodpovednosti podnikov, áno, k tomu som sa dostatočne vyjadril, kde som spomínal teda tú sociálnu zodpovednosť podnikov. Pre mňa je toto absolútnou súčasťou európskej podnikateľskej politiky, aby sme toto nepovažovali za niečo v zmysle public relations, ale aby toto bolo súčasťou cieľov podnikov. V súčasnosti to vyzerá tak, že tie podniky, ktoré majú teda dobrú bilanciu tej sociálnej zodpovednosti, tak väčšinou aj patria medzi tie úspešnejšie. Potom pán Angelákas a požiadala by som mu dal aj písomnú odpoveď. Áno, samozrejme to spravíme. Čo sa týka výskumu v Európe, musíme vytvoriť lepšie materiálne podmienky. Ale tu nehovorím o príjmoch. My veľmi veľa diskutujeme s, s vedcami, výskumníkmi, ktorí odišli do USA. Neodišli tam z finančných dôvodov a jednoducho z toho dôvodu, že tam tie pracovné podmienky sú lepšie, lebo tam sa podstatne viac investuje do výskumu a vývoja. Aj tá hierarchická štruktúra je iná, je tam vyššia miera flexibility. Niekto, kto je výskumník, má nejaký dobrý, dobrý nápad a sa mu podarí túto myšlienku realizovať, tak vidí, že v Európe to častokrát nefunguje. To znamená, že ak nejaký mladý výskumník v rámci nejakého výskumného ústavu má nejaký nápad, častokrát vidí, že sa to, že sa mu to nepodarí jednoducho realizovať. Častokrát narazí na odpor a v Amerike je to inakšie. Potom, pani Kretu, vašu otázku, čo, to ohľadne lepšej, lepšej legislatívy, tu som už odpovedal. My chceme mať vyššiu kvalitu legislatívy a ja som tu hovoril iba o určitom malom výseku, kde sme sa si povedali, že chceme znižovať byrokratickú záťaž. Potom sú tam tie ostatné veci, ktoré sa týkajú dopravy, štúdia a ich hodnotení, kde ide aj o konzultácie s aktérmi. Tieto veci som nespomínal, ale toto je súčasťou toho celko, celkového projektu. Myslím si, že keď sa na to pozriete v takých širších súvislostiach, tak vidíte, že tu skutočne nejde o to, že nejdeme cestou deregulácie, ale práve naopak snažíme sa mať dobrú legislatívu. Ale nesnažíme sa vzdať sa legislatívy. Ja si myslím, že trh si vyžaduje isté pravidlá. Potom ešte tu bola otázka, ktorá sa týkala prepojenia medzi ochranou spotrebiteľov a ďalšími aspektami. V tomto smere sa snažíme byť koherentní. I nikdy sa nesnažíme predkladať jednotlivé návrhy jednotlivých komisárov, ale vždy sa snažíme predkladať návrhy kolegy a v tomto kolegiu sú obsiahnuté a zohľadnené návrhy e, všetkých príslušných komisárov, napríklad pani Kunovo v oblasti ochrany spotrebiteľa, ak spolu rokujeme o nejakých návrhoch. Ona zohľadňuje môj návrh a takisto zohľadňujem jej návrh pre predkladaní spoločného návrhu kolegia. Je potrebné v poklade o činnosť komisie e, skonštatovať, že jednotlivé oblasti pôsobenia komisie sú prepojené a snažíme sa skutočne o maximálnu mieru koherentnosti. Nie vždy sa nám to darí, ale často môžem povedať, že sa nám to naozaj darí. Pokiaľ ide o mm, ďalšiu otázku, ktorá sa týkala úlohy malých a stredných podnikov. Pani Neris, pokiaľ vaše vyjadrenie v súvislosti s tretimi štátmi, zjavne e, si myslíte, že s nimi spolupracujeme príliš e, málo. Mohol by som sa teraz snažiť e, pozrieť sa priamo do praxe spoločne s vami. Zrejme by sme zistili, že problém nespočíva na nedostatku spolupráce, na nedostatku dialogov, fór, stretnutí a dokonca aj samitov. Týchto stretnutí je skutočne obrovské množstvo. Neustále sa konajú nejaké návštevy, stretnutia, e, obloha nad Európou sa neustále zahustiuje lietadlami našich e, inštitúcií, ktoré neustále lietajú na návštevy do tretich krajín. Ja som ale kritizoval predovšetkým nie je to, že nemáme dostatok kontaktov, ale kritizoval som to, že tieto kontakty neprinášajú žiadne hmatateľné, konkrétne výsledky s výnimkou Spojených štátov. E, na verejnej schôdzi nechcem teraz spôsobovať žiadne diplomatické problémy, ťažkosti svojimi vyjadreniami, ale mm, myslím, že existuje jedna veľmi významná krajina, s ktorou neustále obnovujeme rokovania e, týkajúce sa e, vzájomného obchodu, investícií. E, sú tam isté snahy o oklieštenie týchto iniciatív, ale nedospeli sme v podstate k žiadnemu konkrétnemu výsledku. Nezaviedlo sa žiadne konkrétne opatrenie, ktoré sme si predsavzali. Podľa mňa problém však nie je na našej strane. Sme ochotní byť ústretový. E, problém zrejme spočíva v tom, že naše partnerské regióny e, sa domnievajú, že oni majú čo dobiehať v oblasti rozvoja a preto by sa na nich mali vzťahovať nejaké iné pravidlá ako na iné regióny. No a napokon, pokiaľ ide ochranu spotrebiteľa, aj tu platí to isté, čo sme povedali v oblasti politickej koherentnosti čo sa týka vzniku návrhov komisie, k tomu môžem povedať, že e, v prospech ochrany spotrebiteľa by sa malo zohľadňovať e, ochranu spotrebiteľov a v činnosti pani Kunevy e, je podľa mňa zjavné, že sa to zohľadňuje. Podľa mňa nemôže nikto tvrdiť, že v Európe nedostatočne chránime spotrebiteľov, pretože tá úroveň ochrany spotrebiteľa je skutočne vysoká a a k tomuto prispel v končnom dôsledku aj tento výbor, pretože veľká väčšina smerníc, ktoré sme vypracovali spoločne alebo nariadení, sa týka práve bezpečnosti výrobkov. To práve požadujeme, aby výrobky boli bezpečné pre spotrebiteľov, aby to bolo v záujme spotrebiteľov. Ja som otvorení akýmkoľvek zlepšeniam v tomto smere. Ak je možnosť zlepšenia spotrebiteľ, je v podstate ten, kto panuje na trhu, alebo by to tak aspoň malo byť. No a v konečnom dôsledku vlastne spotrebiteľ určuje, ktorý výrobok na trhu bude úspešný a ktorý nebude. Takto by to malo fungovať. Mali by sme uplatňovať politiku, ktorá umožňuje spotrebiteľom využívať toto ich privilégium, aby mohli určovať, čo sa presadí na, vrchu, na trhu a čo sa nepresadí na trhu. A to podľa mňa je potrebné. Na to potrebujeme dobre informovaných spotrebiteľov, spotrebiteľov, ktorí nie sú zavádzaní, ktorí sa nedajú tak ľahko zaviesť. A tiež spotrebiteľov, ktorí majú možnosť eh, veľmi rýchlo využiť informácie, ktoré majú k dispozícii. Toto všetko je potrebné a ja vždy budem podporovať všetky tieto iniciatívy pani predsednička. Myslím, že týmto som odpovedal na všetky otázky, ktoré boli položené. A myslím, že tu môžeme takto uzavrieť našu spoluprácu a všetko ďalšie ukáže až budúcnosť. Áno, my ako výbor chceme poďakovať za vašu spoluprácu, s ktorou vám zaželať veľa úspechov a celkom iste by sme vás radi videli aj naďalej na európskej scéne. Nechceme, aby vaš, váš talent vyšiel na zmar a chceme, aby sa to využilo aj pri vytváraní európskej legislatívy. Ďakujeme. Budem sa snažiť, kolegovia, aby sme teraz eh, už eh, sa držali nášho harmonogramu. Eh, možno niektorí z vás to neboli v úvode a musím vám preto povedať, že v úvode sme mali nejaké technické problémy s tlmočením a preto máme časový sklz. Navrhujem, aby sme v ďalšom bode práva spotrebiteľov som vás v krátkosti poinformovala z pracovnej zo schôdze pracovnej skupiny, ktorá sa uskutočnila v Štrásburgu. Poviem vám niečo o ďalších krokoch a postupoch a potom veľmi rýchlo prejdeme k našim hostom, ktorí budú prezentovať projekt požiarnej bezpečnosti v hoteloch. Sme veľmi zvedaví na to, čo nám povedia. a Chceme im položiť aj otázky. Na úvod chcem poďakovať mnohým koordinátorom za ich účasť na schôdzi pracovnej skupiny, ktorá sa odkúšala v Štrasburgu a diskutovali sme tam o návrhu štruktúry pracovného dokumentu, pretože sa prijalo politické rozhodnutie v radoch koordinátorov, že e, nepristúpime k dohode v prvom čítaní, vypracujeme pracovný dokument pre informáciu a tiež sme sa dohodli, že sa predloží ústna otázka pani komisárke Kuneva a tiež sa prijalo rozhodnutie, že by sa táto ústna otázka mala spojiť s ďalšou ústnou otázkou, ktorá sa bude zakladať na e, skutočnostiach, ktoré sa spomínajú v tomto pracovnom dokumente. Členovia pracovnej skupiny diskutovali o štruktúre tohto pracovného dokumentu. Podľa mňa je to veľmi jasná štruktúra. V podstate sa sústreďuje na niektoré hlavné body. Do konca týždňa sa budeme snažiť, aby ste ju všetci dostali. Uh, Ehm, venuje sa predovšetkým návrhom komisie a cieľom týchto návrhov. V konkrétnejšie sa venuje niektorým aspektom dopadových štúdií a chce prehodnotiť na oblasti v súvislosti so subsidiaritou a, a postupom pomernosti. Okrem toho chceme prehodnotiť niektoré podrobnejšie detaily tohto návrhu. E, chceme sa tiež venovať vypočutiam, ktoré sa skutočnili a tiež procesu pripomienkovania na internete, ktoré, e, z ktorého sme získali skutočne niektoré veľmi um, užitočné pripomienky a zohľadnili sme ich aj v pracovnom dokumente. V niektorých podrobnejších častiach tohto dokumentu sa chceme venovať otázkám harmonizácie, cieľovej harmonizácie. To nastolili niektorí kolegovia a niektoré spotrebiteľské organizácie tiež uviedli, že by uprednostnili minimálny prístup harmonizácie. Chceme to všetko teda položiť na stôl, diskutovať o tom, chceme, aby to bolo obsahnuté v tomto pracovnom dokumente. Okrem toho sa chceme venovať aj rozsahu tohto návrhu a tiež e, sú tam nejaké kritické hlasy v súvislosti s vypočutím a s vyjadreniami na internete a v súvislosti s ďalšími možnosťami v tejto oblasti. Ďalej sme sa dohodli na tom, že na záver pracovného dokumentu uvedieme krátky súhran e, tých niektorých možností, ktoré predložili jednotliví aktéry a ktoré sa spomenuli aj na internete v procese pripomienkovania, ktoré sme dostali aj e, vo forme listov a ktoré predložili tiež koordinátory. Pretože koordinátori vyslovili želanie diskutovať eh, o niektorých aspektoch v tomto pracovnom dokumente, aj keď sa nechceme zaviazať eh, k žiadnemu konkrétnemu výsledku. A práve preto táto ústna otázka zohľadní všetky tieto skutočnosti a výsledky diskusie, ale nebude spomínať žiadne záverečné výsledky, pretože to bude úlohou nového výboru, aby sa snažila o dosiahnutie dohody v prvom, respektíve v druhom čítaní. To bude záležať od členov nového výboru. Myslím, že to najdôležitejšie, e, čo ostalo nedoriešené, je, že sme požiadali komisiu o podrobnejšiu analýzu toho, čo presne znamená plná harmonizácia, aké to má vplyv na práva spotrebiteľov a na spotrebiteľskú legislatívu v členských štátoch. E, chceli sme sa opýtať komisie, aká, aký presne je vzťah medzi touto plnou harmonizáciou a e, všeobecnými snahami o harmonizáciu v národnom práve spotrebiteľskom eh, v diskusii na pracovnej skupine sme sa dohodli na tom, že chceme, aby komisia predložila eh, konkrétne závery z niektorých dopadových štúdií a tiež uviedla niektoré alternatívne možnosti prístupu. Niektorí kolegovia uviedli, že keďže teraz sa nesnažíme o dohodu v prvom čítaní a podarilo sa nám eh, zhromaždiť niektorých eh, týchto aktérov ukázalo sa, že možno aj oni chcú predložiť nejaké alternatívne spôsoby riešenia, teda možno takýto dialog medzi jednotlivými aktérmi, národnými zástupcami, zástupcami firiem, aby oni uviedli, aké spotrebiteľské práva sú prínosné v tomto smere. Myslím, že to by bol dobrý návrh eh, o vyrovnanosť eh, v tomto návrhu domisie. V podstate podporujeme tento návrh, ale Snažíme sa e, nájsť takú alternatívu, ktorá bude fungovať v praxi a nebude podkopávať tie súčasnosti platné spotrebiteľské práva a aby nevyvíjala tlak na spotrebiteľov, ktorí by mali menej práv a aby sa nenarušil prístup firiem na trh, aby mohli fungovať e, vo všetkých členských štátoch v súhľade s pravidlami otvoreného trhu Chceme zabezpečiť fungovanie tohto vnútorného trhu, ale zároveň chceme, aby spotrebitelia boli čo najväčšej možnej miere chránení. Toľko teda v krátkosti výsledky našej schôdze. Každý člen výboru dostane závery našej schôdze pracovnej skupiny a tiež politické skupiny príjmu rozhodnutie v súvislosti s obsahom tej ústnej otázky, o ktorej som hovorila a pani komisárka Kuneva už prejavila záujem odpovedať na túto otázku a diskutovať e, o týchto veciach na zrejme poslednej plenárnej schôdzi parlamentu. Niektorí členové výboru, najmä pán Harber, sa v tejto oblasti veľmi angažuje a navrhol, keď budeme mať pracovný e, dokument a text e, ústnej otázky a zápisnicu tejto rozpravy, že by bolo dobré zaslať všetky tieto dokumenty národným parlamentom, aby mali prehľad o tom, o čom my tu diskutujeme v Európskom parlamente, aby sa takto mohli pripraviť na spoluprácu s novým parlamentom v ďalšom funkčnom období. Myslím, že je to užitočné, pretože, ako viete, tento týždeň vo štvrtok budeme diskutovať s národnými parlamentmi, s ich zástupcami o otázkach spotrebiteľskej legislatívy, o ochrane spotrebiteľov, a implementácie legislatívy v tomto smere. Myslím, že teda takto by bolo vhodné postupovať, aby sme zlepšili spoluprácu aj v budúcnosti v tomto smere. Dáme možnosť niektorým, niekoľkým kolegom vyjadriť sa. Nechcem, aby sme e, sa púšťali do príliš podrobnej rozpravy, pretože e, máme ešte niekoľko dôležitých bodov na programe. Dnes a zajtra sú už vlastne posledné dni našej schôdze, nášho výboru potom bude na politických skupinách, aby rozhodli, aký text bude predmetom rozpravy na plenárke. Najskôr pán Harber. Myslím, že ste to zhrnuli veľmi dobre, pani predsedajúca, ale ak dovolíte, ešte chcem zdôrazniť to, čo povedal aj pán Ferhojgen. Myslím, že náš, náš výbor, myslím, že celkom hodne sa venoval otázkam dopadových štúdií, ako ste naznačili, a niektorým aspektom strategického zmýšľania a ktoré sú obsahom návrhu komisie. Myslím, že to nám umožnilo zaujať strategický prístup v tomto návrhu, pretože to potom je veľmi hodné odovzdať e, našim kolegom, ktorí budú členmi nového výboru v novom funkčnom období. Na poslednej schôdzi ste e, to spomenuli a zajtra sa tomu budeme tiež venovať na neformálnej úrovni. Ja som sa domnieval, že 27. apríla bude ešte jedna schôdza, ale zrejme sa to zrušilo, pretože mali by sme takto možnosť ešte posledný krát zrevidovať tento dokument. Neviem, kedy presne je naplánovaná táto ústna otázka na plenárnej schôdzi, či to bude v apríli, pretože ešte sú naplánované tri plenárne schôdzy a tým nepočítam zajtrašiu, respektíve tohto týždňovú plenárku. Mohli by ste nám aspoň zhruba povedať, kedy je naplánovaná táto ústna otázka a akou formou prebehne vlastne rozprava. Myslím, že by bolo vhodné, keby v jednotlivých politických skupinách prebehli diskusie predtým, ako sa predlúži táto ústna otázka. Myslím, že bude na to dosť času, pretože eh, nedostane sa to na druhú aprílovú plenárku, tá už je úplne zaplnená a politické skupiny sa dohodli, že nebudú prebrať všetky ústne otázky na tejto plenárnej schôdzi? A ja si myslím, že v pracovných skupinách budete mať čas na to, aby ste o tom diskutovali aj v skupinách politických. 27. apríl, toto je ešte stále otvorené, ešte e, to máme stále rezervované. A myslím si, že rozhodnutie koordinátor, buď, koordinátorov budete musieť ešte preskúmať, teda že či bude potrebné ešte stretnutie výboru. Nie je úplne jasné, či politické, že politické skupiny majú rozhodnúť o ústnej otázke. Nie je to rozhodnutie výboru, pretože je dôležité, aby sa politické skupiny dohodli na obsahu pracovného dokumentu, na obsahu pracovnom dokumente sa nehlasuje. Takýmto spôsobom to nemusíme urobiť pomocou stretnutia výboru, ale stále je to ešte jedna z alternatív a koordinátori sa budú musieť rozhodnúť, či chcú tento dátum alebo nie. Ešte sme ho nezrušili. Pani Wallis, ďakujem Prepačte, že som sa nemohla v Štrásburgu minulý týždeň zúčastniť na zasadnutí pracovnej skupiny. Videla som pracovný dokument a keďže som si vypočula aj vaše vysvetlenie dnes, môžem povedať, že je veľmi obsiahlý. Je tam iba jedna vec, ktorú som si všimla a pochádza e, z výboru, v mene ktorého pracujem, a to je základný pre, predpoklad alebo koncept ktorý hovorí, že prijatie tejto smernice na ochranu práv spotrebiteľov, to sa hovorilo aj na vypočutí, že potom pôjdeme tým smerom, že oddelíme práva spotrebiteľa od zmluvného práva, všeobecného zmluvného práva. Ak urobíme takýto krok, tak by sme to mali byť otvorene a transparentní a mali by sme si uvedomovať dopady. Myslím si, že Počas dialógu s národnými parlamentami tým, tento týždeň sa to stretne s veľkým záujmom, tento bod. A preto si myslím, že by sa táto téma mala v pracovnom dokumente odraziť. Toto je, dá sa povedať, základný východiskový bod celej smernice. Ďakujem. Myslím, že vy ste videli skôr návrh pracovného dokumentu, My sme požiadali o to, aby pozmenujúce návrhy boli po- poslané čo najskôr do minulého piatku. Ak ste to nestihli, tak samozrejme podajte ešte nejakú pripomienku, môžeme to tam zahrnúť. Ja si myslím, že prijatie e, tohto návrhu má svoje dopady a to tam by sme mali spomenúť. No a potom politickým rozhodnutím bude to ďalšie zlaďovanie Ide o to, či výbor chce prijať toto politické rozhodnutie alebo nie. Ide o to, či budeme čakať na spoločný rámec alebo nie. niektorí kolegovia si možno myslia, že ak budeme na to čakať, tak budeme čakať 10 alebo 20 rokov, pretože to bude závisieť od toho, či členské štáty príjmu rozhodnutia v tejto oblasti. Povedala som, že to je pracovný dokument. Myslím si, že je ľahký na pochopenie, aj faktického obsahu. Nie je to až také politické rozhodnutie. Nezavezuje nás to urobiť niečo v budúcnosti, pán Šváb. Ďakujem, pani predsednička. Mikrofón. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa jednak poďakovať za to, že e, tento dokument má veľmi kompromisné znenie kompromisného ducha je veľmi dôležité, aby sa tento postup pred erovskými voľbami nezastavil. Musíme uznať, že sú tam určité slabé miesta, ale nemali by sme sa vzdať nášho presvedčenia vytvoriť v rámci občianského práva aj ochranu spotrebiteľa v EÚ. Myslím si, že tento dokument je dobrým základom a bude to dobrý základ aj pre ďalší parlament. Ďakujem. Dobre. Ak sú to všetky pripomienky, tak potom uzavriem rozpravu a samozrejme zabezpečím, aby sme mali všetky pripomienky a stanoviska od kolegov. Predpokladám, že tento týždeň sa dokončí tento návrh, potom sa to preloží do francúzštiny a nemčiny okamžite, potom sa to rozdá a potom sa to preloží do všetkých jazykov, ešte do plenárky. V maji sú dve plenárky a ako som povedala, tento dokument e, budeme používať ako podklad na vypracovanie otázok. Takže tie otázky sa budú opierať priamo o témy, ktoré sú v pracovnom dokumente. Ďakujem za všetky príspevky. Teraz by som chcela prejsť k ďalšiemu bodu. A to je prezentácia e, projektu e, HOTREC, Hotel Fire Safety, požiarna bezpečnosť v hoteloch. Chcem pripomenúť, že pani Margarit Sakaros e, je riaditeľkou, výkonnou riaditeľkou sekretariátu HOTREK. A ak si spomínate, pred určitým časom sme sa zaoberali otázkou protipožiarnej bezpečnosti v hoteloch, e, testov CO a tak ďalej. E, v tejto, v tých, tejto oblasti neexistuje žiaden právny rámec v súčasnosti ale existuje odporúčanie Rady z roku 86 o protipožiarnej ochrane v existujúcich hoteloch a viem, že najmä spotrebiteľské organizácie sa na nás obracali so sťažnosťou, že si nemyslia, že toto rozhodnutie rady bolo implementované v členských štátoch a že chcú vidieť v tejto oblasti viac práce. Tento výbor je veľmi dôležitý samozrejme pre tento sektor, pretože my Eh, chceme, aby spotrebitelia mali cezhraničný prístup k službám v oblasti hotelierstva a reštaurácií a preto majú právo očakávať bezpečnostné štandardy. Som veľmi rada, že sa konal workshop eh, s komisiou aj so zainteresovanými stranami bol veľmi dobrý. Sme veľmi radi, že sektor súhlasil s tým, že sa na tomto bude pracovať, že sa vypracuje kódex správania sa alebo charta bezpečnosti. A to je dôvod, prečo zástupcovia sektora dnes k nám prišli, poreferujú nám o časovom harmonograme a o, o pokrokoch. A teraz dám slovo pani Sekaris. Je tak? No a potom je tu ešte aj pán Paul Moxnes eh, z skupiny Rezidor a potom pán Alexis Varavka, je, ktorý je politickým poradcom v sekretariáte Hotrek. Čiže máme tu troch ľudí. Vítam vás v tomto výbore, nech sa páči. Pani predsedníčka, vážení poslanci, vážené poslankyne, ďakujem za možnosť odprezentovať náš projekt pred výborom IMCO. E, my zastupujeme dnes Hotrek, tak ako povedala pani predsednička a Paul Moxnes reprezentuje skupinu Resider, čiže my zastupujeme národné združenie, ale aj veľké reťazce. Hotrek je e, zastrešujúce združenie, 40 národných združení, ktoré zastupuje záujmy hotelov, a kaviarní v 25 európskych štátoch. Nechcem hovoriť dlho o nás, chcem prejsť priamo k jadru nášho projektu – revízia požiarnej bezpečnosti v hoteloch. Čo je pozadie tohto projektu? Tak ako povedala už pani predsednička, existuje odporúčanie z roku 1986, ktoré bolo sprevádzané viacerými pravidlami na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Veľa sa diskutovalo počas mnohých rokov o možnosti prepracovať e, odporúčanie z roku 86, ale neboli konkrétne výsledky. Európsky parlament aj komisia žiadali konkrétne, aby sa táto téma ešte prepracovala. A preto Hotrek súhlasil s tým, že sa bude zaoberať touto otázkou a že vyvinie projekt. Cieľom tohto projektu je zlepšiť protipožiarnú ochranu v Európe v hoteloch a e, to bez toho, aby sa vytvorili dodatočné právne úpravy, záťaž, tak aby cieľom boli veľké aj malé zariadenia, jednotlivé hotely, aj hotelové reťazce, existujúce aj nové zariadenia. A samozrejme projekt má pokryť všetky štáty EÚ. Snažíme sa úzko spolupracovať s komisiou a s Európskym parlamentom. Hotrek vypracoval podnikateľský plán, ktorý bol schválený všetkými národnými združeniami, Európskou komisiou, a bol neformálne predložený na stretnutí, na ktorom bola prezentovaná e, štúdia už predtým a sme radi, že dnes môžeme formálne hovoriť o tomto projekte. Pokiaľ ide o ciele, máme tu dva ciele, charta, ktorá by mala byť podpísaná všetkými národnými združeniami Hotreku a ktorá by zohľadňovala záväzky európskeho hotelového priemyslu zaviesť lepšie požiarné opatrenia, protipožiarné opatrenia. No a ďalším cieľom je um, moderná metodológia, štrukturovaný manažment, a malo by sa to sústrediť okolo e, protipožiarných bezpečnostných systémov a budov. Náš časový harmonogram je takýto. V súčasnosti vyvíjame projekt v rámci pracovnej skupiny HOTREK. K zloženiu pracovnej skupiny sa ešte vrátim. No a výsledky tejto pracovnej skupiny by mali byť podporené v rámci konzultatívneho výboru zainteresovaných strán a ja neskôr vysvetlím, kto patrí do tohto výboru. No a potom by sme mali dostať schválenie valného zhromaždenia Hotreku, to, to znamená všetkých národných členov, pretože je dôležité, aby to schválili nie len tí, čo sú v Bruseli, ale aby to schválili všetky členské štáty. Dúfame, že k 1. januáru 2010 sa bude projekt implementovať. Vrátim sa teraz k pracovnej skupine. Je to pracovná skupina HOTREK. To znamená, že členovia a predseda sú všetci členmi národných združení HOTREKu a majú skúsenosti a znalosti z oblasti protipožiarného zabezpečenia. V pracovnej skupine je viacero štátov, ale takisto, a to je veľmi dôležité, máme zástupcov hotelových reťazcov, Máte tu, opakujem, pána Paula Moxnesa ako zástupcu skupiny Resider a takisto tam máme zástupcov malých hotelov. Pracovná skupina má podporu externého e, britského experta z tejto oblasti, volá sa Patrick Gary a takisto má jedného nezávislého poradcu z požiarnej brigády. Konzultačný výbor zainteresovaných strán združuje Európsky Európsku komisiu, poslancov Európskeho parlamentu, spotrebiteľov cez ANEK, poisťovateľov, pracovníkov v oblasti cestovného ruchu, Európsku bezpečnostnú protipožiarnú sieť, e, ľudí e, pracujúcich v oblasti zavlažovania a tak ďalej. Pokiaľ ide o chartu v akej je to teraz fáze. Ešte stále sa o nej diskutuje. Ako som povedala, našim zámerom je, aby chartu podporili všetky národné združenia Hotreku. Charta by mala byť krátka a jednoduchá a mala by sa zameriavať na to, čo považujeme ako piliere e, rozumného hotelového riadenia. Či tam bude 7 alebo 8 pilierov, to bude otázka redakcie textu, ale zatiaľ sme identifikovali minimálne 7 pilierov. To sú zodpovedné osoby pre protipožiarne zabezpečenie, požiarný register, záchranný plán, vzdelávanie personálu, evakuácia v prípade požiaru a požiarne cvičenia a tak ďalej. Aké budú záväzky signatárov? Signatári sa zaviažú, aby podporovali svojich členov teda jednotlivé hotely alebo hotelové reťazce v tom, aby implementovali tých sedem princípov. Národné združenia potom budú monitorovať a vytvoria databázy. Takisto budú propagovať chartu a novú metodológiu medzi verejnými orgánmi na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Týka sa to tých orgánov, ktoré sa e, zaoberajú s protipožiarným zabezpečením, inšpekciami a tak ďalej. No a Hotrek spolu, s národnými združeniami bude podávať správy Európskej komisii a parlamentu. Metodológia MBS, o ktorej sa tiež ešte stále diskutuje, by mala byť jednoduchým nástrojom na používanie pre hotelové manažmenty bude vyvinutá z existujúcich dokumentoch, ktoré existujú, ktoré predložili alebo vypracovali členovia Hotreku alebo členovia niektorých skupín, napríklad Resider. No a metodológia bude realizovaná pod vedením pána Patrika Kerryho, a potom to bude predložené konzultačnému výboru zainteresovaných strán, aby tento výbor predniesol svoje pripomienky k metodológii. Ešte niekoľko slov k našej metodológii MBS. Sústredujeme sa predovšetkým na riadenie, na management v tejto metodológii, pretože to považujeme za najdôležitejšie v oblasti M. Sme vyvinuli sedem hlavných princípov zdravého riadenia hotelov, e, ktoré potom e, definujeme v našej charte, pretože sa domnievame, že e, riadenie je dôležitý aspekt na zvýšenie bezpečnosti v oblasti požiarnej ochrany v Európe. Tu je harmonogram na tejto tabulke, ako som povedala v, v rámci našej pracovnej skupiny, sa chceme sústreďovať na vyriešenie tejto problematiky. Stretneme sa začiatkom júna a potom v septembri v našej pracovnej skupine a dúfame, že celý projekt sa nám podarí e, získať schválenie pred koncom roka a budeme môcť prezentovať do Európskeho parlamentu a spustiť tento projekt e, začiatkom roka 2010. Ak máte nejaké návrhy, nejaké pripomienky, veľmi radi si ich vypočujeme, ale eh, dám potom slovo pánovi Polovi Moxnovi, pretože on je skutočným odborníkom na požiare. Mm, myslím, že on eh, bude mať v tomto ťažšiu úlohu ako ja odpoveda na odborné otázky. Ďakujem pekne. Myslím, že to bolo veľmi užitočné vypočuť si eh, vaše príspevky a získať predstavu o harmonograme vašej práce. Chcem sa opýtať, či sa chce niekto z kolegov vyjadriť, respektíve prezentovať otázku. Vy ste sa vyjadrili k všetkým druhom budov, moderným, historicky hodnotným, ako sme vás požiadali. Chce sa niekto z kolegov vyjadriť? Ja osobne mám dve otázky táto charta, ktorú budete prezentovať, a zrejme ju bude potrebné aj podpis zo strany konkrétnych hotelov. Chcem sa opýtať, ako presne bude fungovať táto charta. Čo presne to bude znamenať pre mňa ako pre spotrebiteľa a či takáto charta bude záväzná a či vďaka tomu ja ako spotrebiteľ bude mať záruku, že v hoteloch sa budú uplatňovať vhodné protipožiarné opatrenia. Čo to znamená pre mňa? jedna vec je mať takúto chartu v platnosti, ale druhá vec je prínos takejto charty pre spotrebiteľov. A po druhé, možno si spomínate, že jedna vec, ktorá sa neobjavuje v vašej prezentácii, niektorí naši kolegovia majú obavy v súvislosti s oxidom uholnatým, ktorý je jedovatý, ktorý nie je vo vašej správe. My sme navrhli, aby to bolo obsiahnuté e, v tejto problematike, pretože je to tiež otázka bezpečnosti protipožiarnej ochrany. Pán Harvard, máte nejaké otázky k tomuto návrhu? Teda dávam hneď možnosť, aby ste odpovedali na otázky, ktoré ja som položila. Well, thank you for the, the opportunity. Ďakujeme za možnosť vystúpiť na tomto fóre. V našej pracovnej skupine e, sa snažíme o dosiahnutie týchto cieľov najmä preto, že už eh, dlhšie sledujeme, že ak skutočne chceme zlepšiť bezpečnú situáciu v hoteloch, závisíme do veľkej miery na konkrétnych činoch a každého zamestnanca na všetkých úrovniach, vo všetkých hoteloch, eh, na všetkých miestach, kde tieto hotely fungujú, ale pretože hotely, ktoré prevádzkujeme, sú také odlišné z hľadiska um, rozmerov, z hľadiska pôsobenia, z hľadiska orientácie na klientov a tak ďalej. Eh, v našej, našej pracovnej skupine nemôžeme vypracovať jednostranový užívateľský manuál pre týchto prevádzkovateľov. Snažili sme sa teda sústrediť na prácu, ktorá sa vykonáva priamo v hoteloch, pretože to môže zvýšiť bezpečnosť a v dôsledku toho to bude prínosné pre spotrebiteľov aj pre ďalších zamestnancov, ktorí sa vystavujú v sme sa tiež riziku v dôsledku požiaru v hoteli. Keď eh, organizujeme školenia a pýtame sa eh, zamestnancov, prečo máme napríklad eh, požiarne detektory v hoteloch. A výsledkom je, že je to prospech bezpečnosti hostov, ale my im hovoríme, hostia ostávajú možno na jednu noc, na dve noci vo vašom hoteli, ale zamestnanci sú tam každý deň, aj tento týždeň, ďalší týždeň, ďalší mesiac, e, o rok. Keď sa pozrieme teda zo štatistického hľadiska, ide v podstate o zamestnancov. Tí sú vystavení o mnoho väčšiemu riziku ako samotní hostia a spotrebitelia. A ak budeme motivovať e, našich zamestnancov a informovať ich o tom, že bezpečnosť v hoteloch majú vo vlastných rukách a je to v prospech ich vlastnej bezpečnosti, e, môžeme dosiahnuť o mnoho lepší pokrok, ako keby sme investovali do technického vybavenia v tejto oblasti. Teda prospech spotrebiteľa spočíva v tom, že sa zvyšuje informovanosť v prospech e, pomoci hotelom riešiť bezpečnostnú situáciu efektívnejším spôsobom. Myslím, že chceme vás podporiť vo vašej práci. Sme veľmi radi, že vypracovávate túto chartu. Mm, chápem, e, aké podľa vás je to prepojenie na spotrebiteľa. Nejde tu len o spotrebiteľov a o hostí v hoteloch, ide tu predovšetkým aj o zamestnancov. Ja si myslím, že keď ja si rezervujem hotel, otázka znie, či v mojej propagačnej brožúrke bude uvedené, že tento hotel patrí a podpísal túto chartu a preto môžem očakávať, že v tomto hoteli sa dodržiavajú isté vysoké bezpečnostné opatrenie z hľadiska protipožiarnej ochrany, či tam bude niekto príslušný eh, za mm, protipožiarnú ochranu a tak ďalej. Teda, či bude mať nejakú istotu ako spotrebiteľ, že v tomto hoteli sú pokryté tieto aspekty. Myslíte si, že okrem toho, že otázky oxidu uholnatého nestoja za to, aby ste ich eh, obsiahli vo vašej charte o protipožiarnej ochrane. Eh, pýtam sa preto, lebo niektorí kolegovia majú isté obavy v tomto smere a požiadali sme vás, aby ste to obsahli vo svojej charte. Prepašte, na to som neodpovedal vo svojej prvej odpovedi. V systémovej časti dokumentácie, ktorú vypracovávame, sa venujeme tiež otravám v dôsledku oxidu uholnatého. Teda skutočne to e, sledujeme. A sledujeme tiež e, vplyvy tohto oxidu a a mm, pokrývame to aj v našich e, programoch. Pokiaľ ide o to, či sa to bude dať vysledovať už v procese rezervácie hotela, či ten, ktorý hotel je signatárským hotelom tejto charty, e, to e, sa dá pokryť tým, že hotely, ktoré podpíšu túto chartu, sa budú identifikovať ako členovia a Celkom isté to stojí za zváženie, aby sa to uvádzalo aj v propagačných brožúrkach, pretože to by bolo v prospech propagácie aj e, tejto iniciatívy, ktorá je v končnom dôsledku prospech hostí aj zamestnancov hotelov. Chcem sa opýtať, či komisia chce vystúpiť, či sa chce vyjadriť e, k tomuto. E, viem, že sme spolupracovali s komisiou na tejto iniciatíve. Ďakujem, pani predsednička. Ja môžeme tiež zdôrazniť, že to, čo sme si tu práve vypočuli, e, bolo predmetom diskusie s komisiou a tiež e, s týmto výborom parlamentu. My nielen sme pritomní na schôdzach, ale sme, tak povediať, hostujúcim orgánom e, tohto fóra a sme veľmi radi, že tento výbor sa tiež angažuje, aj keď na poslednej schôdzi nebol prítomný. Dúfame, že e, zastúpenie výboru bude prítomné na ďalšej schôdzi tejto pracovnej skupiny. Pokiaľ ide o vašu otázku, ako ja ako spotrebiteľ môžem z toto profitovať. A ja si túto otázku kladiem e, v tomto smere ešte nie sú celkom e, uzavreté plány, ale dostal som odpoveď e, z Hotreku, e, že záujem v oblasti monitorovania existuje a tie hotely, ktoré podpíšu túto chartu, by mali mať možno informovať o tom aj spotrebiteľov, ale teraz ide o to, ako presne bude v praxi prebiehať toto monitorovanie. Myslím, že hotely sú dostatočne motivované podpísať eh, túto chartu a zaviazať sa k dodržiavaniu jej pravidiel. Myslím, že eh, najpovzbudujúcejšie, čo som si vypočul eh, na prvom stretnutí aktérov, v tomto smere bolo vystúpenie dvoch operátorov a dvoch asociácií prevádzkovateľov hotelov, ktorí sa vyjadrili, že je to skutočne veľmi sľubné. Možno by sme mohli uvažovať o zakomponovaní prípadne celých hotelových sietí do podpísania tejto charty. Myslím, že to by bolo prínosné aj pre spotrebiteľov. Ja myslím, že sa musíme spoločne snažiť aj my ako komisia a je tento výbor, aby to bolo čo najprínosnejšie pre spotrebiteľov. Myslím, že ja ako predsednička tohto výboru, ktorá veľmi pozorne sleduje túto problematiku, celkom iste by sme chceli E, zakomponovať do tejto iniciatívy nejakú podmienečnosť, pretože ak vypracovávame isté normy a chceme fungovať skutočne účinne e, na úrovni samoregulácie a dobrovoľnosti, myslím, že týmto stanovíme isté normy, ktoré očakávame, že sa budú dodržiavať. Teda v istom zmysle by sme boli priekopníkmi, ale ak nebudeme propagovať túto chartu tak, aby spotrebiteľ si vybral ten hotel, ktorý je skutočne signatárským hotelom tejto charty, tam je ešte eh, potrebné eh, to dotiahnuť. Myslím, že by sme to mali prepojiť aj ďalšie kvalitatívne normy hotelov, ktoré by sa mali splňať, ako iste viete. Asociácie cestovných agentúr eh, uprednostňujú skôr legislatívny postup v tomto smere. Rozhodli sme sa, že podporíme tento návrh, teda návrh regulácie aktérov a postup tejto charty. Myslím, že z dlhodobého hľadiska, ak sa ukáže, že sa to príliš nepresadilo, myslím, že zástupcovia cestovnej agentúr možno budú mať potom silnejšie slovo a ich eh, alternatíva sa možno ukáže realizovateľnejšia a výhodnejšia pre spotrebiteľov. Ďakujeme za to, že ste nás poinformovali, ďakujeme, že sa angažujete v tejto oblasti. Ďakujeme za vašu podporu. Chceme naďalej spolupracovať v tomto smere. Chcem vás podporovať, eh, aby sme spoločne vytvárali normy a dosiahli pozitívne výsledky pre našich spotrebiteľov. Ďakujeme. Ďakujeme, že ste medzi nás prišli a tešíme sa, eh, že nás budete ďalej informovať a eh, dúfame, že budeme mať možnosť zúčastňovať sa vašich schôdzi, tak ako nám to dovolia naše nabité kalendáre, pán Harber. Ďalšou správou je vaša správa o dôležitých e, rokovaniach, v ktorých ste zapojení aj vy v mene nášho výboru. Ide tu o elektronické komunikačné siete a služby, ochrana súkromia a ochrana spotrebiteľa. Ak dovolíte, dávam hneď slovo, aby ste nás poinformovali aj o pozmeňovacích návrhoch a možno niektorých eh, tieňových spravodajcov tu máme, ale nie všetkých, ale viem, že pravidelne s nimi komunikujete, teda v tomto smere nemám žiadne obavy. Ďakujem, pani predsedníčka. Máme kompromisné pozmenujúce návrhy, ktoré sa vyrokovali a dúfam, že budú eh, rozdané, pretože už sú k, eh, k dispozícii. Neviem, či už to sekretariát zrealizoval, to rozdanie. Peter, máme už tie kompromisné pozmenujúce návrhy? Ak eh, už máte text pred sebou, tak ja vás trošku prevediem tým textom. Prosím, rozdajte texty. Rozdajte ich, prosím, poslancom. Chcem hovoriť teraz o procese a o tom, kde sa nachádzame. Chcem sa najskôr poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a e, všetkému personálu, ktorý už niekoľko mesiacov pracuje na týchto návrhoch. Odkedy sme sa dohodli na spoločnom stanovisku, e, na tom pracujú a pracovali na tom už aj predtým dosť veľa. Pokiaľ ide o naše stanovisko k celému balíčku pre Telekom, spolupracoval som so spravodajcami iných výborov, z výboru pre priemysel napríklad, a pracovali sme aj spolu s radou, aby sme dospeli k zhode v druhom čítaní na základe spoločného stanoviska. Bol som zapojený do dlhých, komplikovaných a detailných rokovaní a snažil som sa zabezpečiť, aby stanovisko parlamentu bolo lepšie zapracované do spoločného stanoviska. Pokiaľ ide o politické priority, doteraz v týchto rokovaniach sa zameriavali najmä na hospodárskú reguláciu a na vytvorenie nového koordinačného regulačného orgánu. Som rád, že môžem povedať, že Rada aj parlament do veľkej miery sa už na tejto téme dohodli za, bol som zapojený do určitých rokovaní, ktoré sú zaujímavé aj pre tento výbor, ale ešte nemôžem hovoriť o detailoch a záverečný trialog by sa mal konať dnes večer. Pokiaľ ide o prvok e, súkromia a ochranu spotrebiteľa, to nebolo hlavným bodom e, v rokovaniach v rade, ale počas minulých týždňov sme sa zaoberali intenzívne s návrhom pre používateľské práva a myslím si, že sme urobili už e, veľmi dobré pokroky. Dosiahli sme to, čo bolo v našom návrhu pre prvé čítanie rady. Ďakujem rade za konštruktívny prístup. Dôvod, prečo sme neurobili všetky pokroky, nie je ten, že by sme nemali rozhodnosť, ale je to skôr to, že sme preťažení a venovali sme sa aj tým dvom zvyšným návrhom. Minulý týždeň sme rokovali od 7 ráno do pol 12. Takže vidíte, aký veľký objem práce to je. Ja vám teraz odporúčam prijatie celého radu kompromisných pozmenujúcich návrhov, ktoré teraz schválili všetky politické skupiny, ktoré sú priamo zapojené do rokovania. Jedinou výnimkou sú zelení, ktoré majú určité výhrady k detailom, ale myslím si, že vo všeobecnosti sú tiež spokojní. A skupina ALDE podporuje všetky kompromisné pozmenujúce návrhy. Zajtra by som o tom chcel hlasovať a tým vlastne odpadnú mnohé ďalšie pozmenujúce návrhy predložené do druhého čítania. Takisto vyzvem výbor, aby podporil mnohé naše pozmenujúce návrhy z prvého čítania, ktoré sú ešte stále v hre, tak povediac, pretože sme ešte neuzavreli rokovania s radou o týchto pozmenujúcich návrhoch. Najdôležitejšou témou, kde sa musíme ešte dohodnúť, sa e, týkajú prenositeľnosti, teda keď e, má spotrebiteľ nového poskytovateľa. A je dôležité, aby si mohli preniesť svoje staré číslo. No a potom je tu aj smernica o elektronickom súkromí a to sa týka rozsahu pôsobnosti o porušovania práv v oblasti údajov a Takisto tu máme otázku opt-outu a opt-inu pre spoločnosti, pokiaľ ide o prístup k informáciám na počítači. Myslím si, že opt-in udržíme a budeme schopní dosiahnuť dohodu v oboch týchto témach. Budú to ale veľmi zložité právnické problémy. Vo všeobecnosti, pokiaľ ide o hlavné opatrenia na ochranu spotrebiteľa, sme dospeli naozaj k dobrým výsledkom, sú to e, pokroky a chcem vám povedať, čo približne je v tých kompromisných návrhoch a potom si rád vypočujem aj vaše otázky pred zajtrajším hlasovaním. Bohužiaľ, e, nemáme v angličtine tento kompromisný balík, ale zhrniem pre vás tie hlavné body. Kompromis 1. Dohodli sme sa s radou, že bude existovať nový pozmenujúci návrh, ktorý členským štátom dá viac flexibility, teda budú schopné zavádzať požiadavky pre univerzálne služby. Je to taký širokopásmový prístup a nie technický prístup, ktorý pochádza z roku 2001, ktorý bol veľmi úzko zameraný a produkoval nízkokvalitné služby. Toto nie je až taká zmena v článku, skôr len pozmenujúci návrh, ale myslím si, že je to že poskytuje dobrú flexibilitu. Takisto by sme chceli vyvíjať natlak na komisiu, aby zabezpečila, že, v súčasnej revíz- že súčasná revízia univerzálnych služieb bude predložená včas, aby sa dodržal dátum január 2010. Alternatívou je stanovisko komisie. Chceli by sme o tom hlasovať zajtra. Je tu viacero ustanovení, napríklad e, kompromisné ustanovenie 2. Je to technická zmena, týka sa faktu, že sme presunuli detailný popis vybavenia e, pre postihnutých e, spotrebiteľov z článku do úvodného ustanovenia, pretože si myslíme, že toto je rozumné riešenie pre takýto detail. A o chvíľu sa vrátim ešte k ďalším dôležitým veciam, ktoré sa týkajú práv postihnutých spotrebiteľov. Teraz pozmenujúci návrh 3. E, Dohodli sme sa, že aby toto nariadenie bolo zamerané viac do budúcnosti, že by sme tu mali dať public paid telephones, teda e, širší popis. Prístup k bodom verejnej komunikácie to nebudú iba telefónne búdky ako v minulosti, Mohli by to byť určité predbežné služby, napríklad, ktoré by boli poskytované cez internet. A preto si myslím, že by bolo rozumné rozšíriť rozsah tohto ustanovenia tým, že tam dáme nie iba public pay telephones, ako požiadavku na členské štáty, aby toto bolo poskytované, ale aby sme tam dali ešte aj public voice telephony access points, čiže prístupové e, body e, k službe e, verejného hlasového telefonovania. Chcem sa poďakovať rade za to, že akceptovali náš názor pokiaľ ide o prístup pre postihnutých spotrebiteľov. Kompromisný návrh 4 obsahuje viacero ustanovení, kde sme opätovne zaviedli do smernice pojmy equivalent, ekvivalentný. To chcela rada nahradiť slovom porovnateľný. Ekvivalentný toto slovo je v súčasnej smernici a neboli sme presvedčení o tom, že toto slovo je potrebné zmeniť. My si myslíme, že je to silnejší výraz. Urobili sme to, že sme sa dohodli na úvodnom ustanovení, ktoré je tam na začiatku, ktoré jasne hovorí, čo myslíme pod slovom equivalent v kontexte prístupu k službám pre postihnutých spotrebiteľov. Vidíte to tam. My sme v podstate kompromisný návrh 4. E, my sme do ňoho dali vždy slovo equivalent tam, kde rada chcela dať comparable, porovnateľný a ja som veľmi rád, že sme sa takto dohodli s radou. <clears throat> Kompromisný návrh 5 je dosť dlhý a má veľa podrobných bodov a týka sa to požiadaviek na transparentnosť a informovanie spotrebiteľov v zmluvách. A týka sa to takisto používania e, služieb komunikácie to znamená, že poskytovatelia musia nepretržite spotrebiteľov informovať o prístupe k službám a podmienkam, ktoré sa na ten prístup viažu. My sme sprehľadnili trošku to znenie, ktoré tam je. Čiže predzmluvné informácie, tam je jasne napísané, že spotrebitelia musia vedieť, či majú prístup napríklad k núdzovým službám, budú mať informácie o podmienkach, ktoré obmedzujú prístup k určitým službám alebo aplikáciám, ak tieto podmienky sú povolené komunitárnym a národným právom. Myslím si, že toto je dôležitý prvok, pretože sa domnievame, že v tomto musí existovať úplná transparentnosť. Zdôrazňujem, že transparentnosť neznamená, že takéto podmienky sú povolené, sú povolené iba v takom prípade, že ich povoluje národné právo alebo právo hospodárskej súťaže. Ale sú také príklady, keď napríklad spotrebiteľ má obmedzenú službu, napríklad hlasový balíček pre mobilný telefón bez internetu a tieto podmienky o, musia, ktoré obmedzujú jeho prístup, musia byť jasne popísané. Pokiaľ ide o postupy, ktoré by mohol používať o poskytovateľ na meranie e, objemu prenosu dát. To bude mať takisto dopad e, na kvalitu služieb. Mnohí poskytovateľia služieb dávajú spotrebiteľom informácie, ako merajú ten objem prenosu informácií, aby im zabezpečili plynulú službu. Napríklad sa to týka uh, E, širokopásmového internetu, ktorý si vyžaduje vysokokvalitný link. Avšak e, kvalita služieb nemôže byť e, týmto nejako obmedzená. No a potom je tu definícia sieťovej neutrality. Viem, že na to sú rôzne pohľady, ale my sa domnievame, že náš kompromis je úplne jasný akékoľvek problémy s obmedzovaním prístupu a s postupmi merania objemov dátového prenosu musia byť nediskriminujúce a musia byť v súlade s hospodárskou súťažou, musia byť transparentné pre spotrebiteľov a obhajiteľné. V takýchto podmienkach, ktoré sú iné ako v USA, kde máme kompetitívne prostredie, máme tu výber poskytovateľa pripojenia na sieť. Takto to v USA nie je, ale u nás to tak je. A v takomto prostredí si myslíme, že niektoré tieto argumenty proti pochádzajú z USA, kde je dosť odlišné o prostredie hospodárskej súťaže. Ale my tu máme slobodný prístup k internetu. Ďalšie veci, <clears throat> nebudem to už prechádzať detailne. Urobili sme niektoré zmeny v detailoch. Našli sme tu vzorec alebo formuláciu, ktorá sa týka informácií a niektorých iných oblastiach, kde sú zmeny kontraktov. My sme tam dali teraz relating to promotional terms v bode E, ktorý hovorí o promotional terms. Sú určité podmienky, keď niekto dostane napríklad úvodnú ponuku, e, koľko minút môže používať, ale to sa potom, táto ponuka sa môže stiahnuť po určitom čase. Toto musí byť transparentnejšie. Článok 21. Transparentnosť a e, informácie počas doby trvania zmluvy. My si myslíme, že sa to zlepšilo, to znenie, pokiaľ ide o prístupnosť informácií o sadzbách a potom takisto pripomienky týkajúceho sa sadieb, sadzieb. Ak nejaký operátor urobí zmeny v podmienkach, ktoré obmedzujú prístup k službám alebo zmení svoje postupy, ktorými meria objem dátového e, prenosu, tak musí o tom spotrebiteľa informovať. Komisia zaviedla ustanovenie, ktoré sme do veľkej miery zmenili a týka sa komunikácií, komunikácie a poskytovania informácií E, súčasným spotrebiteľom. My sme navrhli kompromisné znenie, ale dali sme tam podmienku, že tieto informácie budú poskytované takými opatreniami, ktoré bežne podniky používajú, ktoré sú zdarma a ktorými komunikujú so spotrebiteľmi. Teda vlády nemôžu navrhnúť iný spôsob komunikácie ako ten, ktorý sa už používa pri e, komunikácii so spotrebiteľom. Potom je tam 24, úvodné ustanovenie 24, ktoré pokrýva tieto požiadavky. prejdem k kompromisnému pozmeňovacímu 26, ktorý je novým elementom. To ešte musíme e, prepracovať. Myslím, že nové úvodné ustanovenie e, zhrňa náš postoj k, k prístupu k službám, kvalite služieb a tie dôležité požiadavky ktoré sa vzťahujú na to, že postupy sa označujú za vhodné, iba ak nie sú v rozpore s hospodárskou súťažou a ak nie sú v ak nevedú k tomu, že e, operátori môžu e, zvyhodňovať sami seba v porovnaní s ďalšími operátormi na, vrhu, na trhu. To sa týka tiež požiadavky v súlade s článkom 23, ktorý sme nezmenili, ale kde e, sa môžu navrhovať aspekty týkajúce sa kvality služieb, pretože e, na základe istých e, okolností by bolo možné, aby niektorí operátori využívali niektoré diskriminačné kroky, ktoré budú zvyhodňovať ich ponúkané služby voči službám ponúkaných inými operátormi. Práve to je obsahom týchto návrhov. Pokiaľ ide o pozňovací návrh, kompromisný návrh číslo 7, tu sme e, zaviedli niekoľko dôležitých zmien, ktoré myslíme, že zlepší konkurenčné prostredie a e, zlepší podmienky z hľadiska informačných e, spôsobov získovania informácií. Ďalší návrh, návrh číslo 8, sa týka našich alternatív obmedzenia kont zmluvných prepojení, ktoré znamenajú, že sa nesmú opakovať viac ako raz a nové, nový návrh obsahuje e, dobu opakovateľnú 24 mesiacov. Myslím, že tu bude potrebné ešte roko, rokovať o, o bode 4. E, s tým súvisí aj úvodné ustanovenie. Pokiaľ ide o kompromisný pozmeňovací návrh 9, tu máme novú formuláciu, ktorá sa týka uh, spôsobu najlepšie informovanosti spotrebiteľov. To zohľadňuje aj ochranu eh, osobných údajov a prístupnosti údajov, pokiaľ ide o kompromisný návrh 10 a tu je požiadavka o dôvernosť údajov. Máme tu dva návrhy súvisiace s rozsahom. Rada prijala tieto návrhy. Sú tam ešte niektoré otvorené body, ktoré sa týkajú dopravných údajov a komunikačných údajov a niektoré ďalšie oblasti, ktoré zohľadňujú dohodu s radou. A môžeme doplniť, že v pôvodných pozmeňovacích návrhoch z prvého čítania, ktoré boli do veľkej miery e, prijaté na pôde rady, e, budeme nadvezovať na tento úspech a zajtra chcem požiadať o vašu podporu pre ďalšie pozmeňovacie návrhy. Myslím, že teda sme dosiahli dosť výrazný pokrok a umožníme, aby táto dôležitá smernica pre spotrebiteľov na tom druhu bola skutočne prínosná. Chceme zabezpečiť, aby v texte boli príslušné ustanovenia, ktoré sa stiahujú e, na lepšiu reguláciu. E, chceme sa snažiť o ďalší trialóg vo štvrtok popoludní. Bávam sa, že nebudem e, sa môcť zúčastniť e, celej schôdze medziparlamentnej skupiny, ale toto je pre mňa priorita. Chcem poďakovať e, svojim tieňovým spravodajcom za ich veľmi užitočnú pomoc. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť ďalší pokrok s radou. Už máme nejaké náznaky na ďalšiu spoluprácu. Teda ja sa budem snažiť, aby sme to ukončili buď tento týždeň, alebo i hneď po Veľkej noci spoločne s Razou, aby sa mohol predložiť e, konečný balíček pozmiacich návrhov na majovú plenárnu schôdzu. Myslím, že to e, veľmi vhodne završí úsilie tohto výboru a tiež spolupráce s, s radou. Myslím, že sme urobili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme presadili túto iniciatívu. Prepašte, som hovoril tak dlho, ale myslím, že bolo vhodné vysvetliť kolegom, aká presne je naša situácia s týmto návrhom. Ďakujem. Myslím, že to bola veľmi podrobná revízia situácie v tomto bode. Nemáme tu žiadnych teňových spravodajcov. Chce sa niekto z kolegov vyjadriť k tomuto bodu? Nie, teňoví spravodajcovia, e, spravodajcovia tu nie sú. Dáme teraz slovo e, rade alebo komisii. Čo poviete? Pán Rodford, chcete sa vyjadriť? Predsednica tu nemá zástupcov, ale môžete hovoriť v mene komisie. Veľmi stručne ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pánovi Harborovi za tento prehľad súčasnej situácie. Veľmi pozorne sme preskúmali kompromisné pozmeňovacie návrhy. Myslím, že pán Harbor má pravdu v tom, že sa dosiahol výrazný pokrok za posledné týždne a podľa nás e, veľmi vhodne zadefinoval tie problémové oblasti, ktoré bude potrebné ešte prediskutovať e, v rámci trialogu. Budeme sa snažiť na ne sústrediť, e, aby sme mohli pokračovať v tomto našom úsilí, aby sa nám podarilo dosiahnuť dohodu v druhom čítaní. Ďakujem. Viem, pán Harbor, že ste hovorili s novými spravodajcami. Zajtra prebehne hlasovanie, ak sa nemýlim. A je predložených niekoľko kompromisných pozňovacích návrhov. Chceli by ste ešte zhrnúť predtým, ako prejdeme k prezentácii Solvit. Ak dovolíte, ešte chcem pripomenúť, že už je k dispozícii hlasovací zoznam na zajtra. To znamená, že naše kompromisy by sa mohlo podariť presadiť. Myslím, že kompromisné návrhy zohľadnili všetky doplnkové pozmeňovacie návrhy, ktoré chceli kolegovia predložiť v druhom čítaní, ale nie celkom všetky. V podstate myslím, že nepríjmem žiadne ďalšie pozmeňovacie návrhy, pretože spoločne s tými spravodajcami sme sa snažili zakomponovať všetky doposiaľ predložené návrhy a budeme sa sústreďovať eh, aj na tie kľúčové pozmeňovacie návrhy, ktoré sú výsledkami nášho stanoviska z prvého čítania. Chcem zvorazniť, eh, že eh, mnohé z nich už boli prijaté, rada ich už prijala do veľkej miery a som presvedčený, že nakoniec dosiahneme zlepšený návrh. V končnom dôsledku ja som veľ, veľmi rád, že rada bola taká ochotná rokovať s nami takto otvorene. Chcem poďakovať aj komisii za ich spoluprácu v tejto neľahkej veci a tiež eh, za ich spoluprácu v prekladaní tohto návrhu. Pani predsednička, eh, chápem, že nechcete už prijímať žiadne ďalšie pozmeňovacie návrhy, chcete sa venovať len tým, ktoré boli predložené. Dúfam, že zajtrajšie hlasovanie bude veľmi jednoznačné a dúfam, že kolegovia budú prítomní, aby sa zúčastnili hlasovania. Ak nie, budeme musieť eh, hlasovať bez nich. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Som veľmi rada, že pani Daly je opäť je medzi nami, aby nám prezentovala správu o iniciatíve Solvit. Chcem pripomenúť členom, že pani Sederschelt vypracovala správu z vlastnej iniciatívy o tejto problematike. Ja dúfam, že pani Daly tiež nás poinformuje o niektorých výsledkoch práce pani pani, ktorá predložila správu z vlastnej iniciatívy. Dúfam, že vám naša správa z vlastnej iniciatívy pomôže vypracovať správu z vašej strany a dúfam, že zohľadníte aj aspekty, ktoré zaujímajú spotrebiteľov. Chceme poďakovať za podporu občianskeho strediska na podporu spotrebiteľov a tiež chceme oceniť to, že ste vytvorili internetovú stránku, ktorá sa snaží zjednotiť tieto ponúkajú služby, aby to bolo prístupnejšie pre spotrebiteľov aj pre firmy. Sme veľmi radi, že ste medzi nás prišli. Chcem požiadať kolegov, ktorí odchádzajú, aby sa bavili potichu, prípadne aby e, vyšli z miestnosti a tam pokračovali v svojich rozhovoroch. And as you can see, Mrs. Daly, we've only got the hardcore members here now because many have gone back to their regions to campaign. Niektorí naši členovia už sú naspäť vo svojich volebných obvodoch, aby robili kampaň zdravotné služby. E, bohužiaľ toto stretnutie sa nemalo konať, ale tuto kolega e, Bulfon e, bude predsedať, súhlasil s tým, že prevezme teda predsedanie a veľmi rád zodpovie vaše otázky. Ďakujem, pán predsedajúci. Som veľmi rada, že môžem byť tu. V tejto časti budovy som ešte nikdy predtým nebola a je úžasná a preto som veľmi rada, že som tu poprvý raz. Nám všetkým je jasné, ako dôležitý je vnútorný trh v súčasnosti. Vnútorný trh dokázal, že je schopný vytvárať pracovné miesta a zvýšiť kúpyschopnosť obyvateľstva. Je to veľmi jasné, ale v súčasnosti, keď prežívame hospodárskú a finančnú krízu, je takisto jasné, že sa musíme starať o vnútorný trh. Čiže táto naša eh, hodnotiaca tabulka, eh, internal scoreboard a takisto Solvit eh, má pomôcť postarať sa o vnútorný trh a tak povediac vyživovať ho. Pokiaľ ide o poslednú hodnotiacu tabuľku pre vnútorný trh z februára, 1% je transpozičný deficit ako priemer pre Európsku úniu. A to je už E, deficitný cieľ, ktorý si stanovila Európska rada. A to znamená, že väčšina členských štátov už včas transponuje legislatívu vnútorného trhu. Avšak nie všetky členské štáty sú také úspešné. Je tam aj čierny zoznam, ktorý nájdete na stranách 14 a 15 hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu. Implementácia je iba prvým krokom. Nie je to iba o včasnej transpozícii, ale aj o správnom uplatňovaní zákonov týkajúcich sa vnútorného trhu. No a tu máme naozaj veľký problém, pretože počet konaní pre porušenie zmluvy na súde je veľmi, veľmi vysoký. Existuje tu ešte ďalší priestor pre hospodárskú integráciu, ale len za podmienky, že budú zachované rovnaké podmienky pre všetkých. Na strane 16 môžete vidieť premenné, ktoré nám spôsobujú obavy, pokiaľ ide o implementáciu legislatívy, pretože tam vidíte čierny zoznam tých prípadov na súde, ktoré ešte nie sú ukončené a ktoré sa týkajú nesprávneho uplatňovania legislatívy. Čiže sú tam už dva čierne zoznamy. V tejto hodnotiacej tabuľke sme takisto sa snažili ešte zohľadniť niektoré odporúčania pani Schild a jej iniciatívnej správy a zájsť ešte o krok ďalej. Na tomto mieste sme sa zamerali na tok obchodu, obchodné toky v rámci EÚ a aj medzi EÚ a tretími štátmi, pokiaľ ide o kapitál, služby a tovary. Pokiaľ ide o tovary, 16,9 je trhový podiel. Pokiaľ ide o vnútroobchodné služby je to iba 5 a kapitálový tok v rámci EÚ e, je asi 4 Takže vidíte na týchto číslach, že ešte stále ostáva pred nami dlhá cesta, ktorú môžeme prekonať smerom k integrácii vnútorného trhu. Aj v oblasti tovarov, ale aj v oblasti služieb a kapitálu. <clears throat> Dúfame napriek tomu, že hodnotiaca tabuľka pre vnútorný trh je dobrým nástrojom na to, aby sa včas transponovala komunitárna legislatíva do vnútroštátnych zákonov a že naďalej to bude dôležitý nástroj. My by sme chceli urobiť to, že vždy, keď sa urobí hodnotiaca tabuľka, tak si vezmeme jeden aspekt vnútorného trhu a zameriame sa naň. E, v budúcej tabuľke to bude verejné obstarávanie a implementácia legislatívy o verejnom obstarávaní v celej EÚ. Myslím si, že to je aktuálne a súvisí to s balíčkami hospodárskych stimulov, ktoré práve zavádzajú členské štáty. Takže v ďalšej hodnotiacej tabulke sa budeme venovať najmä verejnému obstarávaniu. Toto je jedna z vecí, ktorú sme zverejnili. No a druhá je výročná správa o Solvite a potom aj tá občianská stránka. Takže začnem so Solvitom. V roku 2008 sme zažili veľa úspechov e, Solvitu. O 22% sa zvýšil podiel vyriešených prípadov. A teraz už máme tisíc prípadov za rok. Už sme dosiahli hranicu tisíc prípadov za rok. Väčšina prípadov pochádza od občanov. Podiel podnikov v roku 2008 klesol o 14 Podiel podnetov občanov stúpa, podiel podnetov od podnikov klesa. Nevieme však, prečo možno vy viete, aký je dôvod tohto javu musíme zistiť, čo sa deje a čo je za týmto trendom, ak chceme prijať dobrú stratégiu na riešenie tohto trendu. V DG Market máme európsky testovací e, podnikateľský panel a v rámci tohto panela sa zamierame na to, či by sme mohli zistiť príčiny toho javu, že Solvit jednoducho nie je atraktívny pre podniky. Pokiaľ ide o tých tisíc prípadov, 83% z nich bolo e, vyriešené a to je veľmi veľký úspech, ale ešte stále máme problémy s nedostatkom personálu. Pre personál, ako si asi spomínate, <clears throat> je získavaný e, v členských štátoch samotných a personál je súčasťou verejnej správy členských štátov. Každé centrum Solvit by malo mať asi 1,3 zamestnanca, čiže niektoré majú jednoho zamestnanca, iné majú dvoch zamestnancov a priemer na jedno centrum je 1,3 osoby. Veľké centra Solvit, ktoré sú vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Taliansku, majú ešte stále nedostatok personálu. E, títo ľudia sa topia v práci a sú prepracovaní a preťažení a proti tomu samozrejme chceme bojovať. A je tu ešte jedna vec, na ktorú chcem poukázať. Solvit vyriešil viac prípadov, ako je počet e, porušení zmluvy a počet konaní pre porušenie zmluvy na Európskom súdnom dvore. Takže zdá sa, že Solvit naozaj je schopný riešiť problémy a je to veľmi dobrá alternatíva, ako riešiť problémy s nesprávnym uplatňovaním komunitárnej legislatívy. Na členské štáty sa obraciame s určitým posolstvom a dúfam, že aj vy im to sprostredkujete. A toto posolstvo je, aby navýšili zdroje pre Solvit a snažili sa rozširovať informácie o týchto príležitostiach, ktoré poskytuje Solvit medzi podnikmi. Ďalšou oblasťou je služba služba vytvárania rozhodnutí, ktorú poskytuje sieť e, advokátov vo všetkých členských štátoch, ktorí sa špecializujú na komunitárne právo. Táto služba, ktorá pochádza z komisie, rieši riešila v roku 2008 asi 11 tisíc žiadostí. To je neuveriteľné číslo a vyše 90 týchto žiadostí bolo zodpovedaných v priebehu troch dní. Ja som sa e, rozprávala s ľuďmi v dvoch rôznych službách a zistila som, že títo ľudia naozaj majú veľmi dobré e, skúsenosti a veľmi dobrý pohľad na ťažkosti, ktoré občania a e, podniky majú s vnútorným trhom. V roku 2008 boli veľkými problémami sociálne zabezpečenie, profesné kvalifikácie a voľný pohyb osôb. Toto boli tie tri hlavné problémové oblasti roka 2008. Myslím si, že sú veľmi dôležité a ukazujú, že tieto služby reagujú priamo na problémy a potreby občanov a podnikov v Európe. Čo my pevne dúfame, je, že budúci rok sa nám podarí toto ešte zlepšiť. To znamená, že tam bude podstatne viac dopytov, ktoré, bude môcť, ktoré môžu byť riešené aj v rámci Solvitu. A pevne dúfam, že tam bude potom menej prípadov, ktoré sa budú riešiť v rámci konania pre porušenie zmluvy, ktoré sa budú musieť riešiť na e, súde. Ďakujem pekne za pozornosť a som pripravený na vaše otázky. Sa páči. Ďakujem, pán predseda. Asi tu s kolegyňou si zaslúžime nejakú odmenu, že z celého výboru my sme na tejto zaujímavej debate. Eh, tej prvej, eh, ktorú spomenula naša kolegyňa, by som sa chcela opýtať, či máme preskúmané, aké sú dopady netranspozície európskej legislatívy alebo zlej transpozície eh, práva. Že či v rámci tej štúdii máme vyriešené aj tieto záležitosti, aby členské štáty boli viacej inšpirované tým, aby transpozícia práva bola lepšia. Čiže prvá otázka. A druhá otázka sa týka solbitu, či existuje rozvrstvenie tých tisícich prípadov, pretože pri stretnutiach s občanmi v mojej krajine na Slovensku málo občanov pozná solvit. Či máme nejakú štatistiku, ktorej krajine najviac občania žiadajú o pomoc v oblasti solvitu. ešte nejaké otázky? Nech sa páči. Euh, Ďakujem pekne komisie, komisii za tieto výborné informácie. A budeme ďalej samozrejme pracovať aj na tejto analýze, budeme sa tým zaoberať. A na toto vlastne nadvezuje tá moja otázka. Lebo aj pre nás je to podstatné. Čo sa týka členských štátov, musíme pôsobiť na to, aby tam bola lepšia transpozícia a rýchlejšia, aby naši občania mohli z tých práv, ktoré majú dispozícii, profitovať. To je prvá vec. Potom druhá vec. Je jasné, že je nevinutné navýšiť prostriedky, ktoré sú v dispozícii pre Solvit. Ale je skutočne rozumné potom skonštatovať, že čím lepšie pracuje Solvit, tak tým horšie sú, tak povediac, tie dopady, ktoré vyplývajú z toho systému. No vidím, že je to veľmi zložitá situácia, skutočne je to veľmi ťažké posúdiť. Ja si myslím tiež, že Solvit by vlastne mal byť nástrojom Európskej únie, ktorý by to celé riešil podľa možnosti neutrálne. Členské štáty to majú financovať, ale zároveň e, je dôležité si uvedomiť to, že keď sa to bude implementovať, možno tam bude istý rozpor. So uh, uh Myslím si, že už sa nikto nehlási o slovo, preto by som vám chcel poprosiť, keby ste odpovedali tieto otázky. Ďakujem pekne za tieto zaujímavé otázky. Čo sa týkalo tej prvej otázky, ktorá sa týkala toho, že tá štúdia, ktorú vypracujeme v rámci toho testovacieho panelu, kde budeme sa tak povedať zaoberať dopadovou štúdiou tej nedostatočnej transpozície alebo netranspozície legislatívy, tak nebudeme to riešiť tejto štúdie, ale samozrejme zamýšľame sa nad tým. Áno, alebo chápeme, že vlastne keď navrhnete istú legislatívu a máte dopadovú štúdiu a keď poviete, že toto je ten dopad, tak potom, keď sa dostanete do tej fázy, kde členské štáty konec koncov to netransponujú alebo vykonávajú to nesprávne, tak potom budete mať údaje a čísla, ktoré budú poukazovať na to vlastne, aký je rozdiel medzi týmito dvomi vecami. A musím na tomto mieste povedať, že pozrite sa na to ako, ako dieťa, ktoré opúšťa komisiu. Ale potom prebiehajú jednotlivé rokovania, ktoré to celé môžu meniť. A tá dopadová štúdia, ktorá opustila komisiu, tak tá by sa mala potom Eh, aktualizovať aj na úrovni rady po rokovaniach, ale nemám pocit, že to sa potom vykonáva. To znamená, že pre nás je to určitá intelektuálna výzva, aby sme sa snažili identifikovať, aký je dopad tej netranspozície. Ale samozrejme musíme ísť tou cestou, musíme sa tým zaoberať a musíme to vedieť správne posúdiť. Lebo to je určitý taký logický okruh, alebo logický taký kruh pri tejto celej veci. Ďakujem pekne za túto otázku. Potom, čo sa týka tej štatistiky pri teda využívaní solvitu, je to súčasťou správy o solvite a vidíte, že niektoré členské štáty to využívajú podstatne viac ako iné. A toto sa týka čisto iba toho, že ľudia sú o tom informovaní a ako sa vykonáva táto, táto, tento informačný proces. Potom máme tam určitý rozpočet na tieto aktivity, ktoré nám bol poskytnutý parlamentom a my sme požiadali členské štáty, teda ich týmy, ktoré sa berú solvitom, Môžem vám nejako pomôcť pri nejakých informačných kampaniach? Niektorí povedali áno a zvojnásobili svoju prácu, niektorí povedali nie, neprosím vás, nerobte to, lebo my už sme aj tak veľmi zaťažení. To znamená, že musíme vychádzať z tej reality a podľa to posudzovať. Keby sme boli teda v ideálnom svete, tak Soli bol takým úspešným nástrojom, ktorý by vlastne už ani nemusel fungovať. A my sme boli, my sme boli radi, keby sme sa dostali do tej fázy, aby sme tam nemali tie problémy, ktoré by sa týkali nesprávnej aplikácie legislatívy EÚ. Toto je to, čo by sme chceli dosiahnuť. A ja som bola v parlamente, kde som si vypočul napríklad poradcov pre občanov, Európe a oni spovedali toto isté. Áno, v ideálnom svete by sme poskytli informácie našim občanom a potom by sa to dostalo až na úroveň vlády, by zistili, že veci, ktoré veci nefungujú dobre. Keby to tak fungovalo, tak by sme nemali žiadnu prácu. Toto je pre mňa taká maximálna referenčná hodnota úspechu. To znamená, že ak by sme tak dobre pracovali, tak tak povedať solid by nebol potrebný. Francúzsky termín bol teda chômage technik, technická nezamestnanosť. Ale myslím si, že ešte musíme k tomu prejsť dlhú cestu. To znamená, že keď si pozrieme tú legislatívu, ktorá sa týka vnútorného trhu v súčasnosti, a keď si pozrieme to, čo sa má všetko transponovať do roku 2010, ja si myslím, že budeme mať tsunami doslova problémov, ktoré sa budú týkať tých pracovisk Solvit. Tak to bude. A potom ešte tá vaša otázka o tom, či by sme chceli, aby Solvit bol teda tak povediať záležitosťou Európskej únie alebo členských štátov, moja odpoveď je, že nie, nie, vôbec nie. Lebo ono je to vlastne tak, že my chceme priviesť členské štáty k tomu, aby si uvedomili, ako nesprávne aplikujú právo spoločenstva. A tá skutočnosť, že ide o členské štáty a že tam sú úradníci členských štátov, ktorí musia rokovať a snažiť sa veci, veci riešiť, a kde máme tú situáciu, že v týchto súvislostiach sa komisia považuje za určitú inštanciu, ktorá sa snaží útočiť na členské štáty. Uvedme, musíme si uvedomiť, že tie postupy, keď je o porušenie zmluvy, môže to trvať 2 roky, kým sa to dostane na súd, kým sa to ukončí je 5 rokov. To znamená, že my môžeme vyriešiť problémy za 5 rokov a oni to môžu vyriešiť 10 týždňov. To znamená, že nebolo vôbec dobré, keby sa Solvit považoval za jednotku komisie. Preto je lepšie, aby to boli radšej ľudia v členských štátoch, ktorí spolupracujú. A napríklad tento týždeň Solvit a Citizen Signpost Services mali spoločný, teda budú mať spoločný seminár, tam boli aj pracovné raňajky, niektorí z vás sa zúčastnili a to bolo veľmi podnetné. To, čo je zaujímavé, je, že oni sa považujú teraz za určitú sieť, ktorá rieši problémy, čo je výborné. Je to teda, tak povedať, sieť národných centier na európskej úrovni, ktoré rieši problémy. Ďakujem pekne. Ďakujem, prepašte, musel som na chvíľu vybehnúť. Musel som sa trochu povenovať zajtrajšiemu hlasovaniu, ale prečítal som si všetku dokumentáciu, ktorú ste predložili. Chcel som vám položiť otázku súvisiacu s informačnými strediskami a najmä s, informačným systémom súvisiacím s vnútorným trhom, ako to súvisí, pretože mm, myslím, že ste mali pravdu, keď ste tvrdili, aké dôležité je, aby spotrebitelia mali k dispozícii informácie, aj firmy, aby mali tieto informácie, ale tiež, aby sa to prepojilo s, s revizným procesom, e, o ktorom sa hovorilo v súvislosti s smernicou o službách. E, Milím, že, myslím, že je potrebné, aby sme fungovali konzistentnejšie v tomto smere. E, so pánom Farhojgenom sme o tom hovorili taktiež. Myslím, že tie usmernenia v tovarovom balíčku, na ktorých sme pracovali v tomto výbore, aj s nimi súvisia isté požiadavky informovanosti a keď firmy budú mať povinnosť aj informovať o aspektoch výrobných toho výrobku, aj o aspektoch služieb tohto výrobku. Ak budú musieť napríklad vyslať zamestnancov, aby inštalovali eh, ten, ktorý výrobok v inom členskom štáte, je potrebné, aby sa venovali tiež aspektom eh, kvality služieb. Myslím, že v ďalšom funkčnom období komisie sa budeme musieť viac integrovanejšie venovať všetkým týmto oblastiam v zmysle jednotného trhu. Vo všetkých oblastiach budeme to musieť presadiť, pretože e, to je podľa mňa ďalší krok e, na ceste vpred, aby politika jednotného trhu skutočne bola prepojená. Nie som si celkom istý, prečo e, informačný systém, prečo v dokumente uvádzate vnútorný trh a nie jednotný trh. Vždy mi kladete také ťažké otázky, pán Harbour. I think that the screening... Myslím, že prehodnotenie eh, smernice o služieb eh, zo strany členských štátov bude veľmi zaujímavé, pretože v rámci toho sa veľmi konkrétne ukáže, aké informačné požiadavky sa splňajú ľahko a aké ťažko. A v tomto procese zároveň bude prebiehať implementácia tejto smernice a mal by prebiehať voľný pohyb služieb zároveň. Spomenula som tu tsunami, som to trošku prehnala možno, ale sú dve vlny požiadavie, ktoré očakávame. Prvá sa bude týkať verejnej správy, kde komisia bude žiadať informácie a to by malo prebiehať elektronickou formou, využívaním elektronického softvéru na jednej úrovni a na druhej strane bude fungovať, budú fungovať samotné služby, a jednotlivci, ktorí by chceli získať prácu v oblasti služieb v iných krajinách, budú prechádzať e, práve strediskami Solvit e, a rôznymi kontaktnými strediskami budú kontaktovať všetky tieto jednotky s tými istými požiadavkami. Teda očakáva sa, že sa ako si prirodzene vyvinie úsilie o zvýšenie konzistencie v tomto smere. Ja som sa snažila, aby aspoň tie poradenské služby boli zakomponované v jednotnom trhu, aby spolupracovali, aby sa venovali terminológii v oblasti poradných služieb jednotného trhu, aby sa to zakomponovalo aj keď sa to nebude dať priame prepojiť na jednotlivcov, aby sa to prepojila buď na jednotlivca alebo na firmu, ktorý osloví komisiu, aby sa to koherentne potom vyriešila. My im potom poskytneme radu. Ja som prezentovala eh, túto problematiku v PowerPointovej prezentácii a uviedla som tam tie jednotlivé kontaktné miesta, na ktoré sa to bude riešiť. Ak sa nám to podarí, a dúfam, že sa nám to podarí, do roku 2010 bude fungovať systém, ktorý na strane dopytu by mal byť vyrovnaný a vtedy si budeme môcť povedať, ak sa nám to môže podariť na strane dopytu celkom iste, aj na strane členských štátov, na strane ponuky e, sa môže dosiahnuť to isté. Teda o toto sa chceme snažiť. E, vy celkom iste nechcete podceňovať problémy, ktoré sú za týmto úsilím. To je nepochybne neľahká úloha. Ešte nejaké o, žiadosti o slovo? Nie je to tak. Som teda rád, že si dnes vezmeme dve poučenia domov. Prvým poučeniam partnerské siete v členských štátoch to by sme mali neustále posilňovať, podporovať. A druhé poučenie alebo druhý cieľ, tak aby sa administratíva svojimi vlastnými úlohami dostala do takej fázy, že jednoducho prestane existovať, že sa rozplynie. Ďakujem veľmi pekne za vašu správu, za prezentáciu. Zajtra sa uvidíme o 9. Ďakujem.